Dobré ráno prajem. Otváram eh, naše zasadnutie eh, dňa 28. apríla, zasadnutie nášho výboru. Budeme rokovať dnes do 12.30. Prvým bodom dnešného programu je správa Europol terorizmus v Európe. V roku 2010 to je bod 18 Počas nasledujúcich minút máme tu pána Rufin Rajta, rediteľa Europolu. Europolu. Teraz by nás mal oboznámiť so situáciou s terorizmu v roku 2010. Odovzdávam slovo, aby ste mohli uviesť správu. A samozrejme potom by sme mali rozpravu, v ktorej vystúpia aj kolegovia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne členom výboru za toto pozvanie zúčastniť sa vášho dnešného rokovania a predložiť vám tohto ročnú správu Europolu o situácii s terorizmom v Európskej únii. Dostali ste dnes kópie e, našej e, tohtoročnej správy a niektorí z vás ste mali e, prístup aj k elektronickej verzii tejto správy, takže je možno, že ste už sa oboznámili e, s jej obsahom. Ale počas nasledujúcich 15 minút by som vám rád približil hlavné závery tejto správy a budeme mať k dispozícii aj prezentáciu na tejto obrazovke v rohu miestnosti. Kľúčové body našej dnešnej správy spočívajú v tom, že celkový trend teroristických aktivít a incidentov, útokov a zistení v Európskej únii klesá v porovnaní so situáciou pred rokom a najmä s pred dvomi rokmi ale v správe máme záver e, o tom, že terorizmus stále e, je významnou bezpečnostnou hrozbou, najmä islamistický terorizmus, ktorý sa snaží e, útočiť v Európskej únii vo veľkom rozsahu, najmä v Španielsku a Francúzsku sú veľmi aktívni a počas tohto roku došlo k veľkému nárastu E, extremistických násilných e, činov e, pripisovaných ľavicovým a pravicovým skupinám. Niekoľko hlavných zistení na ilustráciu. Pokiaľ ide o útoky v roku 2009, členské štáty naznačili 296 či už zmarených alebo úspešne realizovaných teroristických útokov. Ďalej 124 v Severnom Írsku, o ktorých podáva správu Veľká Británia. Bohužiaľ je tu technický problém, pokiaľ ide o údaje z Veľkej Británie, pretože sú tu určité eh, rozdiely eh, v štatistických kritériách, ktoré platia v Spojenom kráľovstve. Čiže je to významný hm, technický eh, problém, ktorý spomíname aj v samotnej správe. Počet útokov poklesol o 30 43% v porovnaní s rokom 2008 a zhruba o polovicu v porovnaní s rokom 2007. Z tohto počtu iba jedna z, jeden z útokov bol útok pripisovaný islamistickým teroristom a bol zaverený na vojenské ciele v Taliansku. Separatistické organizácie boli zodpovedné za 237 útokov, ktoré boli všetky e, realizované vo francúzsko Španielsku a celkový počet extremistických ľavicových a anarchistických útokov v Európskej únii sa zvýšil o 40, viac ako 40 v porovnaní s rokom 2008 a takmer sa zdvoj znásobil v porovnaní s rokom 2007. Extremistické ľavicové anarchistické skupiny v Grécku, Taliansko, Španielsko boli zodpovedné za 40 útokov. Maďarsko oznámilo 4 extremistické pravicové útoky a všetky členské štáty podali správu o extremistických pravicových e, kriminálnych e, aktivitách. Okrem toho Rakúsko a Francúzsko e, oznámili každá krajina o jednom útoku, najmä ide o nezákonné aktivity extrémistov, ktorí zbrania práva zverat. To je stále nebezpečenstvo z hľadiska verejného poriadku tieto kampanie sa počas e, ostatného roku zintensívnili a sa e, páchali trestné činy po celej Európe. Niektoré násilné útoky, ktoré sa pripisujú aktivistom braniacim e, práva zverat, sú podobné útokom teroristických skupín, napríklad použitie improvizovaných výbušných zariadení. 13 členských štátov zaistilo 487 jednotlivcov podozrievavých z teroristickej činnosti v roku 2009. Tento počet je menej e, o 20 ako v roku 2008 a asi o 30 menej ako v roku 2007. Gro zaistení sa uskutočnilo na základe podozrenia členstva v teroristických organizáciách alebo v súvislosti s útokmi, napríklad príprava útokov, propaganda, financovanie terorizmu. Počet žien zaistených v súvislosti s teroristickou činnosťou zostáva pomerne nízky, asi 15 všetkých podozrivých zaistených v roku 2009. Väčšina týchto zaistených súvisela s, s preslickým terorizmom a v Litve jedna žena bola zaistená v rámci prípravy eh, samovražedného teroristického útoku. 8 členských štátov oznámili viac ako 100 zistení v súvislosti s teroristic, e, islamistickým teroristom v porovnaní s 187 v roku 2008. Avšak e, gro jednotlivých jednotlivcov viac ako 400 jednotlivcov bolo zistených v súvislosti s separatistickým terorizmom. 29 e, jednotlivcov boli zistení v súvislosti s extremistickými levicovými anarchistickými, 24 v súvislosti s extremistickými pravicovými aktiv- e, ter- e, aktivitami. Chcel by som ilustrovať tieto útoky zaistenia v roku 2009. Tu máme globálny prehľad, počet obetí, vrátanie úmrtí zostáva pomerne nízky, avšak 7 vládnych úradníkov, 5 príslušníkov policie dvaja vojaci boli zabití v rámci separatistických ľavicových teroristických útokov v Grécku, Španielsku aj Spojenom kráľovstvu v minulom roku. Členské štáty únie stále sú vystavené závažným hrozbám eh, zo strany islamistov a separatistov, ako aj ľavicových anarchistických teroristov ďalšie štatistické údaje, ktoré zaslúžia vaša, e, vašu e, úvahu. E, hovorí tam, že to bolo 25 súdnych rozhodnutí v 11 členských štátov. Týkali sa takmer 400 jednotlivcov a jednej mimovládnej organizácie. Väčšina týchto rozhodnutí súviselo so separatistickým terorizmom na rozdiel od roku 2008, keď väčšina súviselo s, s islamistickým terorizmom percento oslobodených spod obžaloby sa znižilo z 23% do 17% minulý rok. A od roku 2008 došlo k nárastu súdených jednotlivcov z 309 obžalovaných v roku 2043 boli ženy. Väčšina z nich bola súdená v súvislosti s supravastickým terorizmom. 5 z 43 boli oslobodené spod obžaloby. Konkrétne pokiaľ ide o islamistický terorizmus, e, terorizmus stále sa vnímam členskými štátmi a príslušnými orgánmi ako najväčšia teroristická hrozba. A to napriek tomu, že iba e, jeden útok sa e, dokonal v Európskej únii. Stále vieme, že takéto teroristi sa snažia zabíjať vo verejnosti a mať čo najviac obetí, ako bolo preukázané pokusom o výbuch na lete medzi Amsterdamom a Detroitom v, de- v decembri 2009. Počet zaistení v súvislosti s islamistickým terorizmom poklesol o takmer, takmer o 40 v porovnaní s minulým s predchádzajúcim rokom a jediný útok islamistickej organizácie v roku 2009 súvisel s e, s Libicom, ktorý sa stal dostať e, do vojenských kasární v Santa Barbara v Miláne, keď e, vojaci intervenovali, e, útočník začal kričať po arabsky a nechal vybuchnúť e, e, výbušninu, ktorú mal za sebe. Vojak bol zranený a útočník bol popálený a čoskoro bol zaistený jeden egyptčan a ďalší arab, ktorý bol podozrivavý, že dostal, zaobstaral výbušninu. Útočník mal povolenie na pobyt Taliansko od roku 2003, ale e, nikdy sa nedostal do e, pozornosti polície v súvislosti s extremistickou aktivitou. Medzi tým hrozba islamistického terorizmu v Európskej únii bol ovplyvnená e, vývojom v konfliktných zónach a politicky nestabilných krajinách mimo Európskej únie, Vrátanie Afganistanu, hranice medzi Afganistanom a Pakistanom a ďalších krajín ako Irak, Somálsko a Jemen. Zároveň sa nazdávame, že Európska únia sa využíva ako platforma na prípravu a iniciáciu teroristických útokov po, e, e, po svete. Situácia v Severnej Afrike, najmä v súvislosti s Al-Qaidou v islamskom Magrebe, e, obzvlášť ovplyvňuje situáciu v Únii. Al-Shabaab v Somálsku, Al-Qaida na arabskom polostrove v Jemene a situácia v Iraku, Pakistane a Afganistane. Preto e, majú osobitný e, dopad na teroristickú e, hrozbu v Únii. A teraz separatistický terorizmus. Stále ide o terorizmus, ktorý ovplyvňuje Európsku úniu, pokiaľ ide o počet útokov, ktoré boli dokonané, ako som vysvetlil. Najmä to ovplyvňuje Španielsko a Francúzsko. A keď i keď v roku 2009 celkový počet separatistických útokov sa znižil o, o 40%, počet e, zabitých sa zvyšil zo 4 na 6. ITA zabila troch príslušníkov polície a 90% všetkých útokov, ktoré boli pripisované separatistickým organizáciám vo Francúzsku a Španielsku, boli úspešne dokonané to znamená, že ide stále organizácie, ktoré efektívne fungujú a stále predstavujú jasnú hrozbu pre e, právny štát a vnútornú bezpečnosť e, najmä Európskej únii a e, v Európskej únii najmä Španielsku a vo Francúzsku, Jeskej republiky a vo Veľkej Británie skutočná ARL a kontinuálne ARL zvýšili počet e, u tokov e, zabili dvoch vojakov a jedného príslušníka policie. To sú hlavné štatistické výsledky našej správy o teroristickej aktivitách v Európskej únii. Naša správa tiež e, obsahuje určité pozorovanie o hlavných trendoch teroristických aktivít. Niektoré z nich som už spomenul vo svojich komentároch a nebudem e, detailne o tom hovoriť, ale spomeniem ešte niekoľko e, ďalších dôležitých trendov, aby ste boli informovaní. Západní konvertity stále sa využívajú islamistickými skupinami na účely propagandy a e, získovanie príslušníkov Eh, objavujú sa vo videopáskach, ktoré eh, mm, teroristi eh, vyselajú potenciálnym príslušníkom vo ich vlastnom jazyku. Ako som povedal, slabé štáty s veľkým moslimským obyvateľstvom alebo ekonomickými problémami alebo sociálnymi problémami sú podľa všetkého semenickom terorizmu. Už som spomenul Somálsko a Jemen v tejto súvislosti príslušníci eh, členských štátov Únie a ďalších západných krajín eh, sú vystavení rizikom v týchto krajinách a islamistickí teroristi, ako vieme, unašajú turistov a ďalších navštevníkov z nemuslimských krajín, najmä za účelom financovania vlastných aktivít a získania väčšej, eh, väčšej pozornosti zo strany verejnosti. Okrem toho, islamistické aktivity sa stále páchajú E, samoradikalizovanými e, jednotlivcami, ktorí konajú osamotenie a nie v skupinách. A tento vývoj, ktorý e, bol spomenutý vo viacerých príspevkoch členských štátov, tomu prispieva mm, prístupnosť príslušných príručiek propagandy a príslušných materiálov na internete. Internet ako celok, ako sa zdá, sa stáva stále dôležitejší z hľadiska činnosti teroristických organizácií v súčasnosti okrem tradičných prostriedkov teroristické extremistické organizácie využívajú všetky nové technológie, najmä v oblasti komunikácie, propagandy a prevodu finančných prostriedkov na účely financovania svojej činnosti. Modemy a prenosné počítači poskytujú týmto organizáciám prístup k e, údajom na sieti a e, e, mobilné telefóny s prístupom na internet sú veľmi vhodné na čety, prevody peniazy zistíme, že internet poskytuje teroristom nové možnosti získavania spravodajských údajov a informácií a pri plánovaní útokov a získavaní príslušníkov teroristických skupín. V snahe eh, zdôrazniť autentickosť svojich eh, správ eh, takéto skupiny vytvárajú svoje identity online ako produkčné E, firmy s e, konkrétnymi e, logami a dizajnami v novom kybernetickom priestore za účelom sledovania ich finančných transakcií. Musíme si to všimať, aby sme chceli efektívne reagovať zo strany únie a národných orgánov na hrozby terorizmu do budúcnosti ako som povedal predtým, aktivity extremistických, ľavicových, anarchistických a pravicových organizácií predstavujú pomerne e, menší faktor v porovnaní s, e, s hrozbou islamistických teroristických skupín, avšak ich aktivity sa stávajú závažnejšie a výraznejšie z hľadiska bezpečnosti niektorých členských štátov. Takže, pani predsednička, záverom by som chcel povedať, že terorizmus stále ovplyvňuje životy občanov v Európskej únii a mimo nej, i keď celkový e, trend pokiaľ ide o počet útokov, sa zdá, e, že sa znižuje. Nazdávam sa, že táto hrozba je stále e, reálna a významná z hľadiska občanov a našej spoločnosti. Nemali by sme preto znižovať e, našu bezpečnosť vo verejnosti, v našich inštitúciách Mali by sme naďalej e, prenasledovať týchto teroristov, aby Európska únia bola bezpečnejším miestom pre našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán Wainwright, za prezentáciu. Sú tu traja kolegovia, ktorí by radi pripomienkovali. Ešte niekto má záujem, okrem týchto troch? Ešte máme jedného. Spolu piati. Teraz Dias de Miro. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán riaditeľ, za vašu vynikajúcu správu, ktorú som si mal príležitosť včera prečítať a tiež vám ďakujem za vašu účinnú prácu na čele vedenia Europolu. Ja by som urobil zo pár poznámok ktoré sa obmedzia na obsah vašej správy a iné, ktoré nesúvisia s vašou správou, ale s vašou funkciou. Som spokojný, pretože som videl akčný plán, ktorý vyplýva zo štokholmského programu a v časovom pláne na rok 2013 sa navrhuje Europol v právnej forme nariadenia. To je dobrá správa. Je to dobrá správa preto, že to bude aj vplyvať na rozhodnutie rady a istým spôsobom bude oveľa účinnejšie zavezovať členské štáty. Hoci hovoríme teda o roku 2013, myslím si, že ten impuls, ktorý vyšle Cecília Malstromová, si zaslúži podporu členských štátov a nášho parlamentu a zvýši aj bezpečnosť v EÚ. Druhá poznámka. Správa, ktorú ste dnes e, pre, pre, je veľmi zaujímavá a priťahuje pozornosť a priťahuje pozornosť občanov napriek štatistikám, ktoré sme videli a počuli z roku 2009. Len sme počuli alebo videli e, útok takéhoto druhu v Talianskej republike. Na druhej strane terorizmus, ktorý nazývame separatistický, ktorý postihuje hlavne vašu krajinu, Veľkú Britániu, Španielsko a Francúzsko. E, väčšina ľudí a členských štátov nechápe, ako stála hrozba a reálna hrozba napriek 361 útokom v roku 2009, napriek šiestim smrteľným obetiam, ktoré boli zavraždené v Španielsku, bolo 148 útokov, ktoré vyvolali smrť troch členov ozbrojených a bezpečnostných zložiek a množstvo zranených. A napriek tomu, že vo Veľkej Británii bolo 124 útokov, a 3 smrteľné obete a vo Francúzsku 89 útokov. Takže je jasné, že separatistický terorizmus je skutočnou hrozbou, ktorá je kvantitatívne väčšia ako islamistický terorizmus. Pán riaditeľ, je, sú to jasné údaje a aké opatrenia by ste navrhli, aby ste zvyšili povedomie v členských štátoch a ich občanov o terorizme, že ide o globálnu hrozbu, ktorá využíva nepokoja, neinformovanosť a snaží sa podkopať medzinárodnú spoločnosť a tiež občianskú spoločnosť. Ďalšia záležitosť. Pokiaľ ide o oznámenie komisie rady, pokiaľ ide o akčný plán, ktorý bude rozvíjať štokholmský program, Hovorí sa o troch synergiách. Synergia Europolu, Situation Center a Eurojust alebo Eurojust. Pán riaditeľ, konečne sme na dobrej ceste spolupráce a nie na ceste súťaživosti. Konečne sme teda na ceste spolupráce, to je otázka. A na záver, správne ste spomenuli, Al-Kaidu v Maghrebe, v islamskom Magrebe a hovorili ste o dvoch krajinách, o Somálsku a o Jemene. Ale ak by ste mohli, ak sa dá, ak sa nedá, tak ja to pochopím. Keby ste hovorili aj o Mali, v Mali dochádza k únosom, vy ste to povedali, ja potvrdzujem, majú dva ciele, jednak financovanie a jednak urobiť reklamu. Moji krajania sú unesení v Mali a ja budem o 25 dní predsedať jednej parlamentnej delegácii, ktorá pôjde do Mali. Samozrejme, pôjdeme tam kvôli imigračným otázkam, ale skôr prehovorím s vami aj s našim ministrom pre zahraničné veci a pre vnútro pretože v týchto otázkach by sme mali byť nielen opatrní, ale veľmi opatrní, nesmierne opatrní. A pán riaditeľ, bol by som rád, keby ste urobili komentár k Magrebu, k islamskému Magrebu, k Al-Kaide a k Mali. Ešte raz vám ďakujem. Želám vám e, veľa síl do vašej práce. Ďakujem pekne, pani Latford. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán rediteľ. Ospravedlňujem sa, že som nevypočul celú vašu prezentáciu, ale oslovilo ma to, čo ste povedali v súvislosti e, so závodnými konvertitami v Somalsku a Alžírsku, ktoré sú podozriví islamistickí teroristi. Chcem sa opýtať, či Europol má nejaký názor a odporúča niečo v súvislosti s vytvorením profilov, profilingom ako nástrojom na identifikáciu potenciálnych podozrivých. To, čo ste robili vo vašej správe, aj v písomnej správe, e, e, znamená, že existujú viaceré motivácie a typy teroristických hrozieb. E, spomenuli ste, že separatistický terorizmus e, má na svojom konte najväčší počet útokov. Máme tu ľavicových anarchistov, pravicových anarchistov, obhajcov práv zverat. Čiže e, situácia v Európe je heterogénna, nehovoriac o motivácii v Spojených štátoch. Čiže veľa počujeme o profilingu, Niektoré e, inštitúcie v členských štátoch sú úprimnejšie e, ako iné, pokiaľ ide o použitie profilingu. Ja mám veľké e, obavy v tejto súvislosti. Minulý rok som predložila tomuto výboru príslušnú správu. Zatiaľ nemali sme reakciu zo strany komisie. Hovoríme o právnych zárukách, aby nedošlo k diskriminácii, stigmatizácii ale z vašej prezentácie, z vašej správy jasne vyplýva, e, nevyplýva stereotyp teroristu. Keď hovoríme klasicky o islamistických terorizmoch, zvyčajne e, to sú Ázíci, e, ktorý, na ktorých sa najviac poukazuje. Ale tu spomínate viaceré druhy terorizmu, aj v rámci islamistického terorizmu sú, zla, sú tu západní konvertiti, somajlčania, nigerčania, čiže sú zastúpené všetky rasy a pôvody a iba 15 zaistených e, e, e, podozrivých sú ženy, ale stále je to 15 To znamená, že ako e, nástroj na identifikáciu podozrivých z terorizmu potrebujeme profiling. Vieme, že to sa pozve na iné účely. Čiže mohli by ste nám úprimne povedané, či máte názor, či Europol, e, Europol má nejaké stanovisko, stanovisko v tejto súvislosti a považujete za potrebné nejaké, mať nejaké právne záruky? Ďakujem. Je tu o efektívnosť a týka sa to aj diskriminácie. Pán Bokezio, Ďakujem, pani predsedajúca. A gratulujem k aktivitám, ktoré realizuje Europol. Rovnako za vaše veľmi vzácne informácie. Ja, ja veľmi súhlasím so závermi, ktoré ste predniesli. A keď analizujete alebo si želáte, aby EÚ e, nezabudla na pozornosť a ochranu, hlavne pokiaľ ide o hrozbu, ktorú považujem za všade prítomnú a hovorím o islamistickom terorizme. E, tú scénu alebo ten obraz, ktorý ste naznačili, by nemal spôsobovať, aby sme boli príliš optimistickí, pretože sme prešli od veľmi viditeľných, veľmi výbušných akcií, ktoré samozrejme vyvolávajú Eh, rôzne aktivity proti terorizmu, tak sme sa dostali do inej odlišnej situácie. Islamistické organizácie, zdá sa, eh, európskemu územiu pripisujú inú, inú úlohu, úlohu akejsi svetine pre ich aktivity, akú sú, ide o akúsi geopolitickú zónu eh, vo svete, vďaka ktorej samozrejme a vďaka prítomnosti významného množstva e, imigrantov od islamistov, tak e, tam môžu konať. Ale ja mám otázku konkrétneho charakteru. charakteru. Aké aktivity plánuje Europol zrealizovať, aby čelil e, tejto strategickej zmene? Ako členské štáty EÚ a Únia ako taká sa musia zorganizovať, aby lepšie čelili týmto ile a takým podzemnejším alebo utajenejším akciám, ktoré sú ale aj sofistikovanejšie, pretože teroristi využívajú čím ďalej tým viac internet, moderné technológie a tak ďalej. Vidíme skutočne, že dochádza k sofistikovanejšej forme prenosu informácií, financií a tak ďalej bankové aktivity islamského terorizmu v Európe sa vôbec neznížila, práve naopak tradičné kanály, ktoré sme identifikovali, napríklad tie siete mesiarstiev, alebo e, zber e, vy, vyzberávanie financií pre tieto aktivity, tak to nielenže ustalo, ale sa práve že zintenzívnilo. V našom hospodárskom systéme existuje systém islamského práva. Ja si myslím, že všetky situácie treba veľmi blízko sledovať. A potom konkrétna poznámka. Veľmi nedávno, prednedávnom, e, som skonštatoval istú anomáliu. Ak jeden poslanec, e, ktorý cestuje do Bruselu alebo do Štrasburgu a cestuje od seba, zo svojho domu e, s vlastnou eskortou, tak tí policajti, ktorí ho sprevádzajú, ktorí ho ochraňujú, tak sa musia zastaviť na hranici, pretože nemôžu cestovať alebo cirkulovať e, v iných európskych krajinách e, so svojimi zbraňami. Takže tieto hranice pre teroristov už neexistujú, ale pre policajtov a ozbrojené zložky stále áno. A ja by som bol rád, aby sa táto technická záležitosť nejak vyriešila, aby to takto nezaostávalo. Však predsa existuje nejaký štatút európskeho policajta, pokiaľ ide o vyšetrovanie, ja neviem, teroristického činu v Španielsku, tak vari títo policajti pri vyšetrovaní e, sa zastavia nás pri svojom vyšetrovaní na hranici. Však to je úplne nenormálny, nezmyselný pokyn, hovoríme o európskom priestore spravodlivosti, bezpečnosti a tak ďalej a tak ďalej a musíme čeliť takýmto situáciám. Ja si myslím, že to musíme veľmi súrne vyriešiť, pretože teroristi skutočne môžu bez problémov sa presúvať z krajiny do krajiny a policajti nie. Ďakujeme, pán Borgesio. Pani Intveld. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem, pán Wainwright, za prezentáciu. Myslím, že dobrou správou je to, že celkový trend sa zlepšuje. To je dobré, ale ešte stále 300 pokusov o teroristické útoky je vysoké číslo. Stačí, aby jeden človek bol úspešný a škoda bude značná. V Holandsku minulý rok sme mali mladého muža, ktorý bol trochu narušený a auto modelu Suzuki Swift použil ako útočné vozidlo na kráľovnú, ani to nemusel byť terorista. Každý rok si vypočujeme túto správu a čo ma veľmi prekvapuje, je kategorizovanie teroristov. Prípady, ktoré sú zaregistrované, sa týkajú väčšinou separatizmu. Terminológia je zaujímavá, keď používame ľavicovú násilie, separatistické násilie a islamský terorizmus. Tam sa to celkom nesedí to, niečo sa prekrýva. Rok od roku množstvo prípadov islamského terorizmu je naozaj malé v porovnaní s inými kategóriami. A tak sa človek čuduje, či vlastne máme nejaký podklad preto, aby sme distribuovali prostriedky na boj s terorizmom, tak ako ho distribu- ich distribuujeme, pretože sa zdá, že sme posadnutí islamským terorizmom a pritom chceme efektívnu racionálny boj proti terorizmu a rozdielovanie prostriedkov alebo zameranie prostriedkov by malo byť na tie najväčšie hrozby. Samozrejme, že sme všetci ľudia, máme aj svoju iracionálnu stránku a je pred nami tá predstava, nepriateľa, ktorý má črty niekoho zo zahraničia. To je psychologicky priateľnejšie, tak si predstavujeme nepriateľa, ale z racionálnej stránky naozaj máme na tomto zakladať distribúciu prostriedkov na boj s protiterorizmom. Všimla som si, že na rozdiel od boja s inými formami terorizmu, terorizmus predsa nebol vynájdený 11. septembra, Mali sme predtým ľavicový, pravicový, separatistický aj štátny terorizmus, všetky možné druhy, celé storočia, ale mne sa zdá, že za posledných 10 rokov boj proti islamskému terorizmu podminoval občianskú spoločnosť, demokratickú kontrolu a celkovo základ našej spoločnosti. Poznámka pod čiarou náš diplomatický servis, naša služba, diplomatická služba bude mať tiež isté vymedzené právomoci a tiež pochybujeme o tom, aká demokracia tam bude. Naša demokracia jednoducho za posledných 10 rokov dosť utrpela, kým sme bojovali proti iným formám terorizmu. Na to sme používali bežné prostriedky, policajná práca. To je vaša bežná práca a teraz neviem, či v závere takejto vašej správy by sa malo e, zmier, zmieniť aj to, že celé roky máme akýsi pretrvávajú, akúsi pretrvávajúcu predstavu nepriateľských zahraničných terorizmov. A či to je vôbec racionálne? Pán Ilčev. Директора, който ни представи един доклад, изключително важен, много интересен, особено с добре структурираната статистическа материя в него –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 v rámci Európskej únie. Bolo by možné, aby sa tak stalo, v prípade tento rozchod nebol e, priateľský, potom by aj to, e, to územie mohlo stať zdrojom terorizmu a preto terorizmus inšpirovaný separatizmom, i keď nesmieme to podceňovať, je predsa len prechodné, e, prechodný jav. E, situácia, pokiaľ ide e, radikálny islamistický terorizmus, je e, síce odlišné. Ciele tohto terorizmu sú väčšie, nezanikajú. Mám na mysli najradikálnejšie trendy ako vahabistí. alebo teroristické činy ako výbuchy v moskovskom metre ciele e, tohto terorizmu nie sú krátkodobé alebo prechodné. Nie je možné viesť s týmito ľuďmi dialog, pretože nezdelajú naše ciele a naše hodnoty. E, snažia sa nanútiť e, šariat a preto sa nazdávam, že islamistický terorizmus je najnebezpečnejší. Bolo by možné aby e, v budúcich správach Europolu e, e, aby ste zahrnuli viac informácií o krajinách mimo Európskej únie, ktoré predstavujú zdroj terorizmu. Som optimista a si myslím, že USA predstavujú cieľ číslo jeden pre takéto radikálne islamistické skupiny, ale Američanom sa podarilo uzavrieť vlastnú krajinu v snahe ochrániť ju pred terorizmu Samozrejme, toto nie je výsledok, ktorý môžeme chváliť, ale je to e, predsa len nejaký výsledok. A Európa je horšie pripravená, pokiaľ islamistickí teroristi sa rozhodnú, že ťažko sa útočí na Spojené štáty. E, pre nich by bolo jednoduchšie zautočiť americké cieľe rozmiestnené v Európe. A potom to, tento problém by bol ešte závažnejší. Ďakujem pekne. Pán Pos má slovo. Ďakujem pekne, srdečne ďakujem za vašu správu, bola veľmi zaujímavá. Z tejto správy e, máte zhruba 4 e, takéto body. Hovoríte, že e, separatisti majú veľký význam, ale je to regionálne zameranie. Máme taktiež ľavicovo-anarchistické násilné činy, alebo v Maďarsku máme menej signifikantné pravicové takéto činy a terorizmus, najmä fundamentalistický terorizmus, stále je e, e, vážnou hrozbou. Neviem, či to viete potvrdiť, ale je tento fundamentalistický e, e terorizmus možno, že je tak e, vysoko zastúpený, nie je tak vysoko zastúpený na konkrétnych e, e prípadoch, pretože e, veľmi pozorne e, e, e vnímame takéto javy. E, a e, s najväčšou pravdepodobnosťou by sme e, mali sa e, chrániť práve proti týmito prejavmi. Pokiaľ by sme si vymenili úlohy, a ja by som predkladal vašu správu a vy by ste sedeli na mojom mieste, aké poznatky z politického hľadiska by ste vyvodili z tejto správy E, napríklad e, e, z hľadiska financovania teroristickej účinnosti naučili boja proti tomuto terorizmu. Či treba zvážiť nejaký program TFTP, alebo postačia pre nás americké poznatky, pokiaľ ide o význam internetu. Aj tu mám pocit, že je to veľmi dôležitý faktor, na prípravu takýchto násilných trestných činov. Aké odporúčanie by ste mohli poskytnúť? E, ako by sme mohli pôsobiť proti tomu? Sú tu nejaké prvky, e, že by ste povedali, že to sa oplatiť urobiť? A aké politické e, výsledky by sme mali z toho alebo ponúčenie e, e, zobrať, e, kde viac by sme mali sa snažiť, či už z hľadiska personálneho alebo finančného, či by sme nemali poskytnúť lepšie vybavenie príslušným zložkám. Treba možno zvážovať o kompetenciách Europolu, aby ste mohli mať lepšiu spoluprácu alebo existujú nejaké komplikácie, pokiaľ ide o spoluprácu medzi E, e, európskymi krajinami alebo našimi transatlantickými partnermi. Ďakujem. Ďakujem, Axel. Slovo má. <coughs> Dobrý deň. Ja by som vám poďakovala za vašu prítomnosť dnes medzi nami a dodať, e, že som veľmi rada, že sa hovorí o terorizme, pretože podľa mňa terorizmus je veľmi vážna a skutočná hrozba a na rozdiel od toho, čo veľa počúvame v parlamente, e, že sa príliš preháňa e, na to, aby sme kontrolovali občanov. Nie je to tak a veľmi správne ste vysvetlili, že tento fenomén neustupuje a že pred nami je ešte stále veľa hrozieb. Je pravda, že e, terorizmus sa pozná len vtedy, keď sa prejaví. Ja poznám skutočnú tvár terorizmu. Doteraz sa tu hovorilo o separatistickom terorizme, o terorizme ETA a tak ďalej. Ja poznám veľmi dobre ich aktivity. Mojho brata a jeho ženu zavraždila ETA v Španielsku. A ja by som sa spýtala, čo môžeme v týchto organizáciách urobiť, aby sme e, zabránili medzinárodnej podpore všetkých e, týchto separatistických organizácií, majú podporu dokonca aj v parlamente. Je to ponižovanie a útok na ľudskú dôstojnosť obeti terorizmu a to neustále, keď vidíme, ako sa podporujú také organizácie, ako je Eribata Suna v Baskicku. Vieme, že majú rovnaké ciele ako teroristi ale inde, ale aj na iné medzinárodnej scéne sa neustále o teroristoch hovorí. A niekedy sa dokonca viacej pozerá na práva teroristov ako na práva obeti a to ma veľmi znepokojuje. A rada by som tiež vedela, ako môžeme zvyšovať povedomie ľudí, o tom, že kto sú teroristi, aké majú ich ciele a ako im zabrániť v ich aktivitách, pretože to je to, e, čo môžeme najlepšie urobiť e, pre obete, ako zabrániť tej ekonomickej, politickej, finančnej pomoci teroristov. Lebo to je aj to, čo odo mňa žiadajú obyvatelia v Španielsku. Čo robíte? Ako nás podporujete, nás, obete? Ako môžeme teda skutočne bojovať proti tej e, e, jasnej, otvorenej tvári terorizmu a potom ako e, fungovať e, vo vzťahoch napríklad s Kubou, keď vieme, že ETA tam má napojenie a že má medzinárodnú pomoc. A čo sa teda dá urobiť v tejto oblasti? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ak už nikto nechce pripomienkovať, ja by som si vzala slovo a pridelila ho v zápäti pánu Wainwrightovi, aby odpovedal. Ďakujem pekne za slovo. Bola to zaujímavá séria otázok. Vznikla živá debata k tejto téme. Rozdelil som si ich do troch skupín s vašim dovolením. Najprv islamský terorizmus. A či je správne, že sa sústredíme tak veľmi na tento druh terorizmu a možno by sme sa mali sústredovať viac na separatistický terorizmus. Nemyslím si, že sa to vzájomne vylučuje. Existujú spoločné prvky medzi týmito dvoma aspektmi terorizmu aj inými druhmi terorizmu. A dôležitou vecou je, aby sme vybudovali široký pružný rámec na politickej úrovni, aj v inštitúciách na výkon práva, na vynúcovanie si výkonu práva a takisto v občianskej spoločnosti a tieto všetky spolu až dokážu bojovať s terorizmu. Neviem, či by sme urobili chybu, keď sa zameriame na takýto široký rámec. Pani Tweld, myslím si, že by bolo nesprávne urobiť si záver, že prehnane reagujeme na ohrozenie islamským teroristom. Myslím si, že existuje pocit v rámci EÚ medzi občanmi aj na úrovni vlády, vlád jednotlivých členských štátov, že tento terorizmus má najväčší potenciál. Existuje e, história zverstva v Madride, v Londýne, nielen 9. september v USA. A myslím si, 11. september v USA, myslím si, že ciele islamského terorizmu sa dosť líšia od cieľov iných terorizmov. Sú isté aspekty islamského terorizmu, ktorý, ktoré sú naozaj jedinečné a odlišujú ho od všetkých ostatných. Vieme zo spravodajských služieb, ktoré e, národné vlády zhromažďujú informácie z, zo spravodajských služieb, že niektoré v niektorých štátoch sú bunky, sú ľudia, ktorí majú zámer a úmysel zautočiť tak, že by prišlo k veľkým stratám na životoch obyvateľov. Incident e, v Amsterdame aj v Detroite tiež hovorí o takejto hrozbe. Podľa mňa by bolo nesprávne, keby sme podcenili islamský terorizmus. Napriek tomu súhlasím s tým, čo povedali niektorí z rečníkov, že v Španielsku a Francúzsku, ako i v Taliansku, existuje hrozba ety. Eta je teraz menej viditeľná, týka sa menšieho počtu rodín a v niektorých krajinách Európy by sme mali sa rozhodnúť, k čomu dáme prioritu a skupiny ETA by mali byť na prvom mieste. Na celosvetovej úrovni aj v rámci EÚ máme teraz šance predefinovať a posilniť kolektívne úsilie boja proti terorizmu a iných, iným druhom závažných zločinov. Lisabonská zmluva nám poskytuje právny rámec pre takéto zámery. Môžeme sa pokúsiť o jednotnú stratégiu Implementácia tejto stratégie sa ešte len začala v rámci španielského predsedníctva a ešte len začíname vytvárať mechanizmy na implementovanie tejto, tejto stratégie, ale aspoň sme začali po prvý raz v histórii integrovať rozličné prvky internej bezpečnosti do zjednotenej stratégie. Vývoj takejto jednotnej stratégie a mechanizmov na jej implementovanie tu v Bruseli je závažným vývojom a štokholmský program aj Lisabonská zmluva podnietili takýto vývoj. Je to o tom, ako na úrovni EÚ vyvinúť integrovanejší a zjednotenejší prístup nie tak o kapacity na národných úrovniach. Odpoveď na terorizmus doteraz bola naozaj ponechaná na iniciatívy národných štátov a nie až tak na, úrovne, na úroveň EÚ. Sú však inštitúcie EÚ, ktoré každodenne pracujú na tomto poli, napríklad Europol, hoci je, mož, je to ešte priestor na zlepšenie do budúcnosti a pokúsime sa zhromažďovať údaje konzistentnejším spôsobom. Napríklad pán Pos aj Vogezio spomenuli financovanie teroristických aktivít a či by sme mali mať samostatný americk- e, európsky program na rozdiel od amerického. Ja si myslím, že by sme mali mať. Európa by sa mala sama zamerať na odhaľovanie finančných transakcií, ktoré by e, mohli potenciálne viesť k financovaniu terorizmu. Podľa mňa toto je súčasťou odpovede na teroristickú hrozbu a Európska únia sa zatiaľ spolieha na tretiu stranu v tejto veci, ktorá poskytuje takéto skenovanie, takúto techniku vynúcovania si práva. Podľa mňa by mal existovať európsky program na skenovanie bankových údajov a vyhľadávanie transakcií na potenciálne financovanie terorizmu. Myslím si, že mnohí e, vysokí hodnostári EU sa už o tom zmienili a Europol má odborníkov vo svojich radoch, ktorí by sa mohli zapojiť do týchto aktivít a už teraz odhaľujú finančné transakcie, ktoré možno potenciálne financujú terorizmus. Len to treba dostať všetko do istého konzistentného rámca. Takto budeme mať možnosť vytvoriť program, ktorý nastolí rovnováhu medzi potrebou e, vynútiť si výkon práva a na druhej strane odhaliť financovanie terorizmu, pričom zároveň budeme chrániť základné ľudské práva občanov. Pán Demera sa spýtal na budúce vypracovanie nariadenia o Europole. Podľa mňa to bude významný krok. Ja s ním týmto súhlasím, že to bude dobre, keď bude takéto nariadenie existovať pretože Europol je vlastne kolektívnou odpovedou EÚ na organizovaný zločin a terorizmus. Časový rámec, ktorý príslušný komisár nastolil do roku 2013, bude dôležitým obdobím pre vývoj našich reakcií na terorizmus a všetky, všetky formy organizovaného zločinu. Je tu aj šanca zlepšiť odpovede a zodpovedanie sa občanov občanom zo strany inštitúcií za zabezpečovanie ich bezpečnosti. Teraz odpoviem na konkrétne otázky. Baronka Ludfordová sa spýtala na vytváranie profilov potenciálnych teroristov, na profiling. E, my používame príklady e, tohto profilingu na národnej úrovni, ale neexistuje v rámci EÚ spoločný konzistentný postup pri vytváraní takýchto profilov ani žiadny iný európsky systém profilingu nepoznáme. Súhlasím s vami, že je nebezpečné vytvárať si stereotypy o jednotlivcoch, vytvárať si isté predsudky na základe ich správania, že by mohli byť potenciálnymi teroristami, ale napriek tomu tieto údaje naznačujú isté trendy, isté profily, ktoré by mohli byť použiteľné. V ostatných rokoch nás znepokojoval dopad džihadistov, ktorí sa zhromažďujú z konfliktných zón a chcú sa reintegrovať do spoločnosti. A toto okamžite zvýšilo teroristické aktivity v krajinách, do ktorých sa džihadisti pristahovali. Ale súhlasím s vami, že generalizovanie že vždy e, to musí byť moslimská komunita, z ktorej pochádzajú teroristi. Takýto prístup generalizovania by bol kontraproduktívny a nepomohol by veci, ale žiaľ tejto veci vám neviem povedať nič konkrétnejšie. Myslím si, že to boli všetky otázky. Zodpovedal som ich. Ďakujem vám za slovo. Ďakujem, pán Wright. Ešte dvaja kolegovia by chceli sa ozvať. Pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel som ešte krátko vystúpiť v tejto rozprave so svojím príspevkom po tom, čo som si vypočul Sofy a odpovede pána riaditeľa. Ja si myslím, že je jasné nám všetkým, že džihad má štyri ciele. Jedným je zachytávať, druhý je modliť sa, tretí je bojovať a štvrtý je vyberať peniaze. A aké sú ciele, základné ciele separatistického terorizmu? Separatista sa snaží znovu zachytávať alebo unášať, bojuje, vyberá peniaze, financie a tiež istým spôsobom zahmluje verejnú mienku, aby získal sociálnu podporu. Ak máme identifikované v rámci radikalizácie, ktorá útočí EÚ a proti ktorej EÚ správne bojuje, ak teda máme dobre identifikované tieto spôsoby fungovania a dosiahnutia ich cieľov, tak je elementárne vedieť, ako v demokratickej spoločnosti bojovať proti týmto cieľom na základe tejto identifikácie. Na toto som chcel upozorniť. Samozrejme, to nejde o žiadnu improvizáciu, ale je to výsledok konštatovania a hĺbkového štúdia teroristických fenoménov. Slovo má pani Intveld. Iba stručne, pani predsednička. Neviem odolať jednému námetu ak sa spýtame najdôležitejšiu otázku o boji proti terorizmu, ako sa deje a či je racionálny alebo nie, a človek vždy hovorí, že by sa nemal podceňovať takáto hrozba ani ju nepopierať. Ak by sme mali iba jediný takýto teroristický útok, ja si myslím, že škody by boli veľ- veľké, obrovské, čo sa týka stability spoločnosti, takže odmietam popieranie akýchkoľvek hrozieb. To, čo som mala na mysli, bolo, že či racionálne bojujeme proti terorizmu. Vy ste odpovedali, že áno, ale toto je niečo, čoho sa obávajú mnohé rodiny v Európskej únii. Do akej miery je to založené na verejnom vnímaní? Mám pocit, že máte pravdu, že je tu viac ľudí, ktorí budú osobne konfrontovaní s terorizmom iného druhu ako islamský terorizmus. Ja chcem len povedať len toľko, že či prostriedky prideľujeme racionálnym spôsobom, čo sa týka rôznych druhov terorizmu. Ja nie som o tom presvedčená. Podľa mňa mnohé opatrenia, ktoré sme vykonali, napríklad e, keď sme pridelili finančné fondy na boj s islamským extrémizmom, podľa mňa sú neproporčné tieto zdroje voči hrozbám celkového terorizmu. Možno sa milím, ale toto sa mi zdá, že potvrdzujeme rok po roku, že to počujeme rok po roku vo vašej správe. Moja otázka znie, alebo možno to je výpoveď, nepodceňujem hrozbu, nepopieram túto hrozbu islamského terorizmu, pýtam sa ale stále, či sú prostriedky pridelené proporčne. proporčne. Pán López? Pani López? Tiež som vám chcela poďakovať za vašu prí, prítomnosť a hoci na záver aj tak som chcela vystúpiť a poprosiť vás, aby ste mi objasnili niekoľko tabuliek, ktoré sme videli vo vašej prezentácii a ktoré podľa mňa nezdajú sa, že by mali logické vysvetlenie. Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o útoky v roku 2009, ste povedali, že došlo k islamistickému útoku a 237 separatistickým útokom. V dokumentácii sa hovorí o podozrivých a tých bolo zadržaných islamistov 110 a separatistov 413. Tak tam nezdá sa tá proporcia, ten pomer. A mňa by zaujímalo, že aký to má pôvod. Well, Mr. Wainwright. Ďakujem. Myslím si, že logika spočíva v tom, že islamistické teroristické organizácie sú e, veľmi aktívne. Možno, že mali iba jeden úspešný útok v roku 2009, ale mali podstatne viac e, pokusov o takéto útoky. Podstatne viac. A aktivita islamistických teroristických skupín je stále prítomné nebezpečenstvo. To, že národné policajné zložky boli úspešné a podarilo sa im e, e, znemožniť takéto útoky po udalostiach v Madride je veľmi dobre pre spoločnosť. To, že niektoré úspešné policajné operácie vyústili do zaistenia a úspešného súdneho e, konania voči teroristom, je veľmi dobre pre spoločnosť. Preto nevidím, e, že by tu chýbala e, logika pri prezentácii týchto čísel. A teraz reagujem na niektoré ďalšie poznámky. Chcel by som zdôrazniť, nemali by sme e, rozhodovať, ktoré formy terorizmu sú najväčším nebezpečenstvom. Samotný terorizmus predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť Európy a mali by sme sa braniť proti všetkým formám vo všetkých krajinách a mali by sme to mm, robiť e, s pocitom spolupatričnosti na všetkých úrovniach. Tým e, vôbec nechcem naznačiť, že Európsky parlament e, nemá takýto názor, ale myslím si, že moja úloha spočíva v tom, aby som vyvážene predostrel všetky hrozby a nemal by som hovoriť, ktoré formy terorizmu sú viac významné v porovnaní s ostatnými. Čo sa týka problému terorizmu a jeho vplyvu na najmä na Španielsko a na Francúzsko. Počas viacerých rokov Europol aktívne e, poskytoval svoju podporu týmto krajinám. Aj zverejnením našej správy tiež poukazujeme na to, že ľudia aj mimo týchto dvoch štátov musia si uvedomiť, že je to veľmi dôležité nebezpečenstvo z hľadiska e, obyvateľstva Francúzska a Španielska. Napríklad e, minulý mesiac e, tragicky zahynul jeden policajt vo Francúzsku v dôsledku e, aktivít ETA, organizácie ETA. A teda musíme vedieť veľmi efektívne reagovať aj v týchto oblastiach a všetci vrátane Európskeho parlamentu si musia uvedomiť, že pevne stojíme a pôsobíme proti všetkým formám terorizmu, a v tomto smere dnešná rozpráva bola užitočná a konštruktívna, keď sme prebrali tieto otázky. Veľmi krátka otázka, ak dovolíte. Nuž ste povedali, že existujú viaceré ďalšie e, útoky, ktorým sa podarilo predísť, ale vo vašej správe uvádzate, že údaje, ktoré tu sa týkajú, 245. neúspešným e, pokusom, e, zabraneným pokusom alebo úspešne e, realizovaným. Takže číslo 1 ús, e, úspešný útok nie je správny. Zrejme to by malo byť odzrkadlené aj v správe. Možno, že by som e, mal by to podrobnejšie povedať. E, Nož, e, predostieram e, spravodajský obraz e, dneška a minulého roku. Policajné orgány po celej Európe dennodenne pôsobia proti rôznym sprísahaniam teroristických skupín. Nechcel by, tom, nechcel by som to prehaneť a určite týchto pokusov je viac ako jeden za rok. To, že národné orgány potvrdili jeden potvrdzený útok, pri ktorom boli zaistené osoby. To vôbec neznamená, že je to celkový e, rozsah či už teroristických aktivít v Európe, alebo z prisahaní alebo útokov, o ktorých vedie členské štáty. Z bezpečnostných dôvodov nie vždy členský štát e, poskytne do správy e, všetky informácie o policajných operáciách, ale môžem potvrdiť, že určite je viac ako jeden e, teroristický, jedno teroristické spiesahanie e, e, zamerané na teroristické útoky v Európe. Takže dúfam, že toto, čo som povedal, bolo nejakým spôsobom užitočné. Nech sa páči, pán Diaz. Len malé upresnenie je veľmi časté, Sofy, že štatistiky spájajú zabránené útoky a potlačené útoky. Je možné, máme to aj v prípade SWIFTu, tam sa zrátali dohromady potlačené a zabránené útoky a tam by mohlo byť vysvetlenie, prečo máme takéto číslo. Well, uh, Ďakujem, pán Wainwright. Ďakujem za vašu prezentáciu, vystúpenie, za odpovede a v mene kolegov. Ďakujem za diskusiu. Myslím si, že to bolo pre nás veľmi dôležité, že sme si to vypočuli. Želáme vám veľa šťastia vo vašej práci. Ďakujem. A teraz sa presunieme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod 19 zjednotený postup vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a na prácu. Spravodajkyňou je pani Veronique Mathieu z EPP. Ako viete, pani Mathieu, spravodajkyňa k jednotnému povoleniu, tvrdopracovala, aby, sa, aby našla konsenzus k prvému čítaniu bolo stretnutie s radou, s komisiou 13. apríla a boli tam aj tieňoví spravodajcovia, ale nie všetci. A preto pani Matiu by rada prezentovala prvé výsledky z tohoto stretnutia a potom bude 5. mája druhé kolo týchto zasadnutí. Takže slovo odovzdávam pani Matiu. a potom bude nasledovať predsedníctvo rady. Dúfame, že tu máme jeho zástupcov. Nemáme. Eh, je tu komisia. Myslím, že by sme mohli pokračovať aj bez nich. Nech sa páči. Pani Metiu, máte slovo. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. Pripomínam, že tento návrh smernice uvažuje o jednotnom postupe, o žiadosť, o pracovné povolenie a povolenie na pobyt a to by znamenalo vydanie jednotného pobytu na e, povolania pobytu a práce. Týka sa to tretich krajín, ktorý, e, obyvateľov tretich krajín, ktorí už v našich členských štátoch pôsobia. Mali sme viacero stretnutí k tomuto textu k stieňovými spravodajcami vo výbore LIBE aj trialóg s komisiou a radou. A dosiahli sme pokrok a myslím, že sa môžeme na mnohých bodoch zhodnúť Tieňoví spravodajci a ja si želáme, aby sa tento text schválil a robíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Tie e, sporné body sú e, napríklad, pokiaľ ide o rámec aplikácie, výbor LIBE, e, ten je gestorským pre rámec aplikácie a zamestnanosť sa týka právam, ktoré sa udelujú štátnym príslušníkom tretich krajín. Pokiaľ ide o ten rámec aplikácie, Ide o sezónnych pracovníkov a komisia sa zaviazala, že príde čo najskôr so svojím návrhom a ja by som požiadala o vyhlásenie na plene k tomuto. E, tiež situácia utečencov a žiadateľov o azyl, to bolo cieľom smernice, ktorá žiada oveľa veľkorysejšie a ochrannejšie opatrenia. Dostali sme záruky počas viacerých stretnutí s komisiou Rada by som tiež dodala, že v tejto situácii dnes po obede máme znovu stretnutie s tieňovými spravodajcami a ak rozšírime alebo ak si želáme príliš rozšíriť rámec aplikácie tohto návrhu smernice, tak pôjdeme znovu, sa dostaneme do katastrofy a nebudeme mať zhodu v prvom čítaní. Vy viete veľmi dobre, že tento návrh smernice bol predložený v 2009 a 2005 a nikdy sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu. Takáto je situácia. Aj pozícia niektorých kolegov, ktorí chcú skôr prijať taký minimálny text a neskôr sa k nemu vrátiť a rozšíriť ho nás a tak schváliť. A nechcú teraz na úvod rokovať príliš o rámci aplikácie a príliš vo výbore pre zamestnanosť. Tam sa bude dnes o 11.00 hlasovať a potom sa dostať do katastrofy pre rokovanie. Áno, to by bola skutočne chyba. Snažila som sa dosiahnuť určité záruky v transparentnosti a prístupe informáciám, to je rokovateľné, a tiež objektívne a transparentné kritériá, tam je zhoda. O 15. hodine budeme mať e, s tieňovými spravodajcami schôdzu. Dúfam, že sa dohodneme triola, ako bude budúci, budúcu stredu. Ja vás samozrejme budem o vývoji názorov informovať a ja dúfam, že sa nám tá zhoda v prvom čítaní naozaj podarí. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, Veronik. Zastupcovia rady prišli pán Valentín z Jiménez, nech sa páči, máte slovo a potom poprosím tieňových spravodajcov o ich vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som začal v mene španielského predsedníctva tým, že poďakujem spravodajkyni pani Matie spôsobom, ako spolupracuje s radou pre nás je skutočným príkladom transparentnosti, spolupráce a technickej odbornosti a sme presvedčení, že z tohto môže výjsť jasné vylepšenie textu, na ktorom pracujeme. Vieme, že jedným zo znepokojením tohto výboru je predovšetkým obmedzenie rámca aplikácie tejto smernice. Ako povedala spravodajkyňa, keďže ide o rámcovú smernicu pre právo a ten rámec aplikácie musí byť jasne odôvodnený, Rada môže uistiť tento výbor, že text článku 3.2 sú to vylúčenia rámca aplikácie, ktoré vychádzajú z technických dôvodov a som si istý, že Európsky Európska komisia z väčšiny potvrdí to, čo teraz ja hovorím konkrétne. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, už som v tomto výbore raz povedal, že hlavný dôvod, prečo títo pracujúci sú vylúčení z pôvodného textu komisie, to je veľmi dôležité, v tom originálnom texte komisie nefigurujú a to z jednoduchého dôvodu, že existuje návrh smernice, ktorý sa čoskoro predloží a ktorý sa bude výlučne venovať tomu, že bude definovať charakteristiky práce sezónnych pracovníkov a tie nás zaujímajú všetkých. Takže bude pre nich špecifická smernica a táto smernica je zachytená aj v štokholmskom programe, aj tento je schválený členskými štátmi. Je to zachytené aj v štokholmskom programe, ktorý, boli pred, ktorý bol predložený komisárkami e, Malstrom a Wallstrom. Takže pokiaľ ide o radu, my si myslíme, že je to dostatočne zachytené a Európska komisia tvrdí, že tento návrh smernice predloží do niekoľkých mesiacov. V každom prípade vás môžem uistiť, že ak parlament bude vyžadovať dodatočné záruky, rada bude alebo vyjde v ústrety, pretože je to v našom záujme vyrokovať túto novú smernicu a ak je potrebné vychádzať z princípu rovnosti prístupu pracovníkom v EÚ a konkrétne pre sezónnych pracovníkov. A na záver očakávame výsledky hlasovania výboru pre zamestnanosť. Je tam niekoľko pozmenujúcich návrhov k článku 12 a ako náhle bude jasné stanovisko oboch parlamentných výborov, tak budeme môcť prejsť detailne k rokovaniu k jednotlivým textom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za vaše vystúpenie, pani Pinky Viečiota. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za spoluprácu. Stretnutie so spravodajcami a tieňovými spravodajcami sa naozaj udialo a mám isté poznámky. Rada by som vám odprezentovala moje stanovisko k obmedzenému rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu. Mali by sme mať dokument, ktorý môžeme aplikovať na unijnej úrovni a ktorý sa bude vzťahovať na sezónnych pracovníkov. Máme návrh, ktorý sme si už prediskutovali. Celé roky sa o ňom diskutuje, všetci to vieme a ja dúfam, že tento návrh dokonca príde na jar, konečne príde na jar do parlamentu alebo aspoň v lete. Živnostníci, sezónni zamestnanci e, sa nemajú žiadny úžitok z spomínanej smernice. A vieme, že sezónni pracovníci môžu pracovať v EÚ, môžu tam platiť dane, ale neexistuje dokument, ktorý by reguloval ich prácu a preto sa často stáva, že sú diskriminovaní. Sezónni pracovníci, ktorí pracujú v inej krajine ako v mieste svojho bydliska, môžu prispieť k nášmu hospodárstvu tým, že platia dane, platia príspevky do sociálnych systémov a myslím si, že by bolo nesprávne, ak by sme im upierali normu, ktorú by mali mať a v nej zakotvené všetky práva, napríklad aj právo vstúpiť do odborov. Práve preto by som sa rada, by som na vás rada apelovala, Nemarginalizujme naďalej sezónnych pracovníkov, ak nespadajú pod rozsah pôsobnosti tejto smernice, príjmeme teda tento nový návrh a príjmeme ho počas prvého vypočutia. Dnes popoludní budeme mať ďalšie stretnutie a pokúsime sa nájsť konsenzus tejto veci. Chcela by som však jednu výstrahu, ak môžem, e, neotáľajme s týmto dokumentom. Potrebujeme dokument, ktorý bude regulovať, upravovať prácu sezónnych robotníkov. Zatiaľ ho nemáme a to nám všetkým stiažuje prácu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí ďalšia rečnička. Budem hovoriť len stručne. Táto téma je pre mňa nová, pretože predchádzajúca tiennová spravodajkyňa odchádza a mňa nominovali iba pred pár dňami a nezoznámila som sa ešte so všetkými podrobnosťami spisu. Všeobecne by som však mohla povedať, že podporujeme prístup spravodajcov, ktorý doteraz odznel a zdá sa mi, keď som si vypočula pani Blinkovič, že má rozumné argumenty, ale niekedy konsenzus by sa nemal nechať, nemali by sme sa nechať uísť možnosť dospieť ku kompromisu Možno by sme sa mali dohodnúť teraz a potom neskôr by sa dali veci novelizovať. Je pravda, že v súčasnom stave, ako sú veci, majú títo sezónni pracovníci problémy. Podporujeme všeobecný prístup, že treba mať normu a dnes popoludní budeme o tom diskutovať viac. Ďakujeme, Sofi, pani Lambert. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskôr, ale behá medzi dvoma výbormi ako vždy a hlasovali sme k tejto veci vo výbore pre zamestnanosť pred 25 minútami. Iba pravá časť sme hlasovali. Perspektívou je, že exist, existuje napätie medzi rozsahom smernice a právami. Jasné, že sa nedá do maximálneho rozsahu vtesnať maximálne množstvo práv. Toto je naše stanovisko a som si istá, že my ako parlament si vypracujeme svoju vlastnú vyjednávaciu stratégiu a nepristaneme na minimum v, vo vyjednávaní s radou. Pre mňa je dôležité z tohto spisu, že sa pokúšame dodať jej istý rozmer európanstva. Trošku sa obávam, či sme sa nezasekli pri diskusii o rozsahu pôsobnosti a o tom, čo budú robiť členské štáty s právami, či e, budú členské štáty schopné obmeniť istým spôsobom alebo prispôsobiť si veci pre skupiny sezónnych pracovníkov, kto bude mať možnosť e, žiadať o pracovné povolenie a všetky tieto konkrétnosti. Spravodajkyňa riešila tieto veci. E, zamestnanci a jednotlivci, či už vnútri v danej krajine alebo mimo hranic tejto krajiny, budú riešiť veci v rámci rozsahu. Takisto malé a stredné podniky majú čo povedať v tejto veci. Rovnako ako veľké firmy, hoci pre veľké firmy je jednoduchšie zamestnať e, ľudí z iných krajín, pretože majú celé oddelenia ľudských zdrojov, ktoré pomáhajú týmto ľuďom sa začlení do veľkej firmy, ale pre malé a stredné podniky je zložitejšie zvládu, zvládnuť všetku byrokraciu a papierovačky, ktoré sa týkajú zamestnania cudzinca. Myslím si, že toto je veľmi e, dôležité, aby sme rozbehli celú túto prácu, aby to fungovalo pre dobro zamestnávateľov aj ľudí, ktorí zo zahraničia prídu pracovať do inej krajiny. Ďakujeme pani Lambert. Poprosím teraz zástupcov komisie, chcú sa ujať slova. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Iba stručne k rozsahu pôsobnosti a k filozofii pôvodného návrhu. Vždy sme hovorili, že tí, ktorí sú vylúčení z tohto rozsahu, existujú iné dokumenty, v ktorom sú ich práva upravované, napríklad utečenci, alebo budú dokumenty, v ktorých budú ich práva regulované. A tam spadá aj prípad sezónnych pracovníkov. Chcem potvrdiť, že Predsedníctvo rady sa vyjadrilo, že v skutku existujú dva dokumenty komisie, ktoré potvrdzujú naše zámery predložiť návrh právnej normy o sezónnych pracovníkov tento rok. Je to v pracovnom programe komisie na tento rok. A potom je to ešte ďalšia vec. Komisia má akčný plán vychádzajúci zo štokholmského programu a tam je to presne stipulované. Sezónni pracovníci ako takí patria do kategórie, ktorá bude čoskoro upravená, regulovaná, bude existovať dokument, na ktorý sa bude možno odvolať v ich prípade, ale nie v tejto smernici. Tak sme to nemali, taký zámer sme nemali. Toľko som chcela povedať. Ďakujem. Teraz patrí slovo opäť spravodajkyni pani Matiu. <coughs> Ďakujem, pani predsedajúca. Nemám už čo dodať ani upresniť, len si myslím, že pre tých sezónnych pracovníkov je to jasné a upresnila som aj v prvom vystúpení, že budem eh, na pléne od komisie žiadať jasné vyhlásenie, aby nám to potvrdili a čakám aj naše stretnutie z dnešného povedia s našimi tieňovými spravodajcami a rovnako trialog. Ďakujem za pozornosť. Nuž, milí kolegovia. Takže ukončíme tento bod programu. Zostal nám však čas do 11. A preto musím vyhlasiť mm, prestávku, pretože o 11. máme spoločné zasadnutie s podvýborom pre ľudské práva a budeme mať rokovanie s vysokým komisárom e, OSN pre utečencov s Antoniom Guterresom, čiže musíme počkať do 11. Takže navrhujeme, aby sme si urobili predstavku.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 <clears throat> Nož, uh, e, pokračujeme v našom rokovaní. Táto časť rokovania predstavuje spoločné e, zasadnutie pod výborom pre ľudské práva a výborom e, pre rozvoj. Budeme e, s pani Hautola, predsedničkou výboru pre ľudské práva, pani Jolie z výboru pre rozvoj. Pani Jolie dnes nemohla prísť na poslednú chvíľu a pani Hautala e, momentálne hlasuje e, vo výbore AFED. Tam sa hlasuje o jej správe. Avšak príde e, i hneď, ako bude môcť. Rada by som vysvetlila, že pre nás je veľkou cťou a veľmi príjemné, že môžeme tu vítať Antonio Guterres, vysokého komisára OSN pre utečencov prvom rade zablaželám vám, pán vysoký komisár, k znovu zvoleniu. K tomu došlo minulý týždeň, 22. apríla, počas eh, hromad... Eh, keď valné zhromaždenie za to zahlasovalo Myslím si, že je to e, e, e, znakom toho, že sa uznáva kvalita vášho pôsobenia a v Európskom parlamente sme veľmi radi, že môžeme pokračovať v konstruktívnom dialogu a v tomto vzťahu s vami, pán Gutierrez, a s organizáciou na čele, ktorou ste. Chcela by som vyžiť túto príležitosť a povedať vám, že sme vám veľmi povďační za obrovský prínos vášho úradu v otázke riešenia veľmi zložitých legislatívnych opatrení a e, e, nástroje v oblasti azylu. Ako budeme postupovať počas e, hodiny a pol, ktoré máme k dispozícii na výmenu názorov. chcel by som navrhnúť, aby sme si vypočuli najprv vystúpenia pána vysokého komisára a potom by sme udelili slovo poslancom v čase, keď príde pani Hautala. Poprosím ju. A, už ste prišli. Takže ak e, e, súhlasíte s týmto postupom, chcela by som odovzdať vám e, predsedníctvo po vystúpení pána Gutieresa a potom by ste predsedali nášmu rokovaniu aj počas um, rozpravy. V poriadku? Takže pán Gutierrez. Odovzdávam vám slovo, aby ste mohli vystúpiť e, a povedať na tom, ako vnímate situáciu v oblasti azylovej politiky. A samozrejme, že kolegovia budú môcť potom vám klasť otázky alebo vystupovať s pripomienkami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, pre mňa je obrovská radosť, že môžem predstúpiť pre Európsky parlament. Nikdy som nebol europoslancom, ale bol som poslancom u seba doma 25 rokov a veľmi aktívne som sa zobodoval e, európskymi záležitostiami, takže pre mňa E, e, je to niečo ako návrat domov. A viem, že v tomto parlamente e, vždy ste venovali veľkú pozornosť otázkom azylu a ochrany ľudí, takže o to zvlášť je pre mňa príjemné, že som tu s vami. Niekoľko slovo o trendoch v oblasti utečencov vo svete, v Európe, o činnosti nášho úradu a napokon niekoľko poznámok ohľadom budúcnosti. Keď sa človek díva na súčasný svet, počet utečencov a ďalších ľudí, ktorí e, sú násilne premiestnení, zostáva počas, pomerne stabilný počas ostatných troch až 4 rokov. Má, má asi 16 miliónov utečencov, vrátane palestínskych, 27 miliónov e, vnútorne premiestnených vnútri e, svojich vlastných štátov, utečencov, vnútorných utečencov v dôsledku konfliktov a počet takýchto uchádzačov o azyl vo svete v Európe. V Európe je to zhruba 4 miliónov počas ostatných dvoch rokov. Táto stabilita na jednej strane eh, hovorí o tom, že konflikty stále zostávajú, na druhej strane poukazuje na eh, eh, problémy pri riešení, pri hľadaní riešení. My sme sa v nedávno v minulosti snažili zvýšiť možnosti presídlovania aby e, utečenci e, e, sa presiedli z prvej krajiny azylu do krajín, rozvinutých krajín svetu. Ich počet sa viac ako zdvojnásobil. Pre nedávno napríklad Tanzania dostala dotáciu na to, aby mohla udeliť svoje občianstvo 180 tisícom utečencom z Burundi. To znamená, že už nie sú utečenci, ale občania Tanzanie, čo je veľmi dôležitý výsledok ale pokiaľ ide o preferované riešenie, e, dobrovoľnú repatriáciu v podmienkach dôstojnosti a bezpečnosti e, do krajiny pôvodu, bohužiaľ minulý e, rok sme mali veľký pokles viac ako polovica návratov porovnaní s rokom 2008. Zvyčajne očakávame, že to bolo 800 až milión a minulý rok tých ľudí bolo viac ako 400 tisíc. Prečo? pretože konflikty pretrvávajú a pretože niektoré situácie, o ktorých sa predpokladalo, že e, konflikt tam sa upokojí, e, bohužiaľ e, situácia sa stala veľmi nestabilná. Napríklad Afganistan, Južný Sudan, riešenie konfliktov tam nepokročilo. A ak sa dívame na naše aktivity, potom e, je možné vidieť dve skupiny situácií. Na jednej strane je to e, oblúk kríz, skáďal e, prichádzajú dve tretie utečencov. Začína sa to v Južnej Ázii a až do Afrického rohu, potom Pakistán, Afganistán, potom Irak, dokonca aj Blízky východ, dokonca aj keď nehovoríme o E, palestínskych e, utečencoch, pretože tam poskytujú e, UNDRA pomoc, ďalej Sudan, Čad, Somálsko a Jemen. Dve tretiny utečencov po celom svete pochádzajú z týchto krajín. A táto situácia sa stáva navzájom prepojená. Všetko to súvisí s otázkami globálnej bezpečnosti. Samozrejme, to má obrovský humanitný rozmer, ale súvisí to aj s globálnou bezpečnosťou. Mnohí ľudia považujú e, teroristické e, hrozby po celom svete ako hrozby, ktoré e, sú napojené na takéto situácie a do určitej miery predstavujú stredobor vzťahu medzi západným svetom a moslíským svetom. Samozrejme, treba sa vyhnúť stretu civilizácií a treba investovať do riešení týchto kríz. A potom ostatné krízy sú, niektoré z nich sú veľmi dramatické, napríklad Demokratická e, e, Konžská republika. I keď tu je to jeden e, rozdiel, to sú izolované krízy, majú samozrejme lokálny alebo regionálny rozmer a sú dramatické z hľadiska humanitnej situácie, ale nie, nespôsobuje to globálne hrozby bezpečnosti alebo nie sú navzájom prepojené. A preto častokrát na nich, o nich sa zabúda a ťažko získava sa medzinárodné spoločenstvo e, z hľadiska hľadania politických riešení alebo humanitných reakcií na ľudskú drámu, napríklad v krajinách ako Stredoafrická republika. E, zrejme e, väčšina obyvateľov sveta nie pozná o tom, že nevie o tom, že existuje táto situácia, táto krajina, i keď situácia nie je dramatická. Takže kontext stability, pokiaľ ide o premiestnené osoby, ale je to v súvislosti s krízami, ktoré sa neriešia a v súvislosti s krízami, ktoré e, boli vyriešené alebo bola predstava, že sú vyriešené, e, e, sa znova vyvíjajú a spôsobujú problémy nestability, nebezpečenstvo niekedy aj otvoreného vojnského, vojnového konfliktu. V tejto súvislosti Európsky azylový systém má obrovský význam a to z dvoch dôvodov. V prvom rade, pretože Európa vždy bol azylovým kontinentom a ochrana Európy je veľmi dôležitá z hľadiska globálnej ochrany, ale Európa e, je aj určitým príkladom. Prednedávnom som sa rozprával s, s premiérom jednej juhoazijskej e, e, krajiny v súvislosti so situáciou občanov v tretej krajiny, ktorých násilne vrátili späť keď sme diskutovali o tej situácii, e, on sa opýtal, prečo má e, obviniť. Viete, Európa nerobia to isté. E, to prechádza, nakoľko je Európa dôležitá z hľadiska príkladu, ktorej predstavuje. Pretože Európa sa díva na Európu aj vo vzťahu k azílu a všetko, čo sa deje v Európe, má zvyčajne veľký vplyv na ostatok celý svet. V tejto súvislosti, čo nás najviac znepokojuje, a čo predstavuje e, e, hlavné ťažisko e, spolupráce s európskymi inštitúciami, predovšetkým s komisiou včera. Aj dnes sme mali a budeme mať niekoľko stretnutí s členmi komisie a máme veľmi pevnú pozitívnu spoluprácu s komisiou v týchto záležitostiach, tak čo nás najviac znepokojí je tá skutočnosť, že v oblasti, kde e, ľudia sa slobodne premiestňujú z jednej krajiny do inej, ako Portugalčanom môže ísť e, e, Berlín bez toho, aby som u, u, u, ukázal svoj občanský alebo zmenil meny, menu peniaze, máme za každým iný azylový systém a Napríklad e, e, žiadateľ o azyl z e, Afganistanu z, z inej krajiny môže prísť do krajiny byť zamietnutý, ale tá istá osoba vo v susednom štáte v Európe môže mať 60-80% pravdepodobnosť, že ho uznajú či už ako utečenca alebo človeka, ktorý zaslúži nejakú formu medzinárodnej ochrany. Vieme si predstaviť, že v jednom priestore, kde máte určitú mozaiku azylových systémov. E, toto funguje zle a to predstavuje obrovský problém z hľadiska ochrany ľudí. A je to problém pre celú úniu, pretože dochádza k sekundárnym presunom a ťažko sa to e, riadi. Mám na mysli e, títo presuny žiadateľov o azyl veľmi sa nádejem a teda e, e, e, ďakujem vám za mm, návrhy pozmeňujúcich návrhov k Dublinu 2 ku všetkým týmto postupom. Myslím si, že pozmeňujúce návrhy k týmto smernicám predstavujú dôležitý krok smerom dopredu pri vytváraní skutočne celoeurópskeho azylového systému a veľmi nás znepokojuje, že sú tu určité komplikácie pri pokr- e, ďalšom pokroku a že niektoré členské štáty e, e, sú proti ďalšiemu napredovaniu v súvislosti s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, novelami, ale v každom prípade je to dôležitý krok smerom dopredu pri vytváraní jednotného európskeho azylového systému. Taktiež máme stále väčšiu spoluprácu s Frontexom a myslím si, že je to veľmi dôležité aby v našich diskusiách s európskymi inštitúciami a predovšetkým z EP máme rovnaké východisko. Čiže e, štáty majú právo, dokonca povinnosť e, zodpovedne chrániť svoje hranice. Štát má právo definovať vlastnú migračnú politiku. A e, som za to, aby sme mali zmysluplné diskusie o migrácii v Európe, i keď je to nad rámec môjho mandátu. Uznávame tieto práva, ale pritom je veľmi dôležité, aby pri ochrane hraníc a e, e, e, riadení migračnej politiky, aby štáty naďalej poskytovali ochranu ľuďom, ktorí potrebujú takúto ochranu v súlade s medzinárodným právom a aby systémy ochrany hraníc boli efektívne, ale zároveň vnímali potrebu takéto ochrany. Obzvlášť je to dôležité vzhľadom na trendy pohybu ľudí v súčasnom svete, pretože vidíme, že tu prevladajú e, e, páchatelia, e, ktorí usmerňujú takéto prúdy ľudí. Aj keď máme skutočného žiadateľa o azyl, ktorý uniká konfliktu, ten nemá možnosť dostať sa do Európy ako prostredníctvom kriminálnej siete. Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin Samozrejme, môžeme to iba odsudzovať, ale e, najmä obchodovanie s ľuďmi e, je to najhorší trestný čin, e, pretože obchodujú sa s ľuďmi, s deťmi, s ženami, najmä na účely sexuálneho vykoristovania a podobne a neschopnosť medzinárodného poločenstva e, zatlačiť na tieto siete, nedostatočné investície pravdepodobne v porovnaní s bojom proti nezakonnému obchodovaniu s drogami. E, e, nás toto veľmi znepokojuje a samozrejme treba efektívne pôsobiť proti páchateľom, ale zároveň treba účinne chrániť ich obete a treba hľadať e, takúto rovnováhu. To musí byť v strede bode pozornosti európskej politiky z hľadiska ochrany e, utečencov a žiadateľov o azyl. Čiže náš veľký záujem e, spočíva v tom, aby sme dokázali vybudovať skutočný európsky azylový systém, a e, e, tiež nás nepokoje, e, že vo verejnej mienke, pretože je tu určitý zmetok z hľadiska migrácie a azylu, pretože sú tu určité bezpečnostné problémy a pretože politická diskusia sa vyvia určitým smerom a je tu istý trend xenofóbnych prejavov a to tiež predstavuje relevantnú hrozbu z hľadiska účinnosti ochranných nástrojov európskeho azylového systému a to nás veľmi znepokojuje. A teraz niekoľko slov o našom úrade. Snažili sme sa, a to veľmi usilovne, v súvislosti z veľmi zložitou situácie po celom svete, ako som popísal. Snažili sme sa e, dosiahnuť lepšie výsledky a urobiť toho viac. Obávam sa, že sme ešte ďaleko od toho, kedy budeme môcť spokojní s tým, čo sme všetko urobili pre obyvateľov, o ktorých, na ktorých nám záleží. V zmysluplnom procese internej reformy máme najsilnejších podporovateľov Európsku úniu, členské štáty EÚ. Zast- zastupujú 40 finančnej podpory. Máme donorov na celom svete, máme jednotlivcov, takže to je veľmi dôležitý príspevok a relevantný, najmä pri tých v parlamente, ktorí majú priamu zodpovednosť za spravovanie európskeho rozpočtu. Je dôležité skladať účty e, za minuté prostriedky. Obávali sme sa, ako zabezpečiť, ako presvedčiť ľudí, že podpora, ktorú nám postupuje Európsky parlament, naozaj bola na užitok ľuďom a organizáciám. Stále viac aktivít vyvíjame v oblasti utečenectva, ale zároveň sa venujeme aj ľuďom, ktorí boli interne presunutí v rámci ich štátu. Humanitárna komunita sa venuje aj týmto veciam a my o 50% sme zvýšili naše aktivity o 20 milión, miliard dolarov za ostatné roky a o 30 sme zároveň znížili personál. To znamená, že sme obozretní, čo sa týka pomeru nákladov a efektívnosti a v roku 2006 sme mali 9,5 efektívnosti a teraz čoraz viac e, finančných prostriedkov je venovaných priamo na prevádzku, na pomoc ľuďom a nie na administratívny aparát. Sú dve oblasti, e, v ktorých vykonávame prieskum a venujeme sa im, pretože sa snažíme lepšie zareagovať na situácie ľudí v núdzi a ak, ak ide o zmiešané pohyby obyvateľstva, či už sú to utečenci alebo pristahovalci, alebo tzv. urbánni pristahovalci, ktorí zastupujú e, novú skupinu. Je to veľmi veľká výzva. Sú to ľudia, ktorí žijú v slamoch Káhyry alebo ďalších veľkých miest. Tam sa ľuďom poskytuje úplne iná ochrana ako ľuďom v utečeneckých táboroch. A takisto sú to často rôzne druhy ľudí, ktoré končia buď v utečeneckých táboroch alebo v slamoch ako urbánni pristahovalci. Takisto sa snažíme venovať ľuďom, ktorí sú e, premiestnení vnútorne, vnútroštátne. Ak ste utečenec v krajine, ktorá nie je vašou rodnou krajinou, vzťahujú sa na vás medzinárodné zákony, ktoré vás ochraňujú a zabezpečujú, že sa pre vás urobí to, čo je možné urobiť. Ale ak ste v rámci hraníc svojej vlastnej krajiny a vaša vlastná vláda je súčasťou problému, pred ktorým utekáte, tak sa nemáte kam obrátiť po riešenie. Teraz niekoľko slov o trendoch. Sú tri trendy, ktoré nás znepokojujú v súčasných okolnostiach. Prvým je zmenšovanie humanitárneho priestoru. Je čoraz ťažšie ochrániť a pomôcť ľuďom v niektorých častiach sveta, pretože Napríklad traja naši ľudia za posledných 6 mesiacov v Pakistane bolo zabitých. Predstavte si, keď, eh, aký dopad to musí mať na našich zamestnancov. A to isté platí pre všetky organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci a ľudských práv. Čiže bezpečnosť našich vlastných ľudí sa znižuje. Ďalším trendom ktoré sme videli v Darfúre a v inej časti sveta, vláda sa snaží obmedziť prístup svojich vlastných ľudí k humanitárnej pomoci. A tretím trendom sú ťažkosti rozlíšiť medzi vojenským zainteresovaním sa medzinárodnej komunity a humanitárnym zainteresovaním sa medzinárodnej komunity v nejakom konflikte. Niekedy je to naozaj zložité unikať e, z krajiny, kde, kde už nie je kam uniknúť Mali sme situáciu v konkrétnej krajine, kde Monuk mal podľa svojho mandátu chrániť civilov a zároveň mal podporovať konžskú armádu, ktorá bojovala s rebelmi. Konžská armáda je známa ako jedna z najhorších páchateľov e, zverstiev a zločinov proti ľudskosti. Za posledných 5 rokov nadobudla takúto reputáciu. A pre obyvateľstvo nejakej dediny je veľmi ťažké rozlišiť, ktorí ľudia patria k OSN, ktorí sú mierotvorcovia a ktorí chránia utečencov a ktorí ich zase ochraňujú a ktorí sú tam za armádu. Medzinárodná komunita takisto prispieva k zmenšovaniu sa humanitárneho priestoru. Dokonca sa stáva, že humanitárni pracovníci sa stávajú cieľmi, hoci je jasné, že sa riadia princípmi nestrannosti, neutrality, napriek tomu sa to deje. Ďalšou našou obavou je fakt, že agenda ľudských práv stráca pôdu pod nohami a preráža ju svojou silou agenda národných práv. V mojej vlastnej krajine som riešil istý konflikt. Som presvedčený, že zapojenie medzinárodnej komunity, ktoré bolo také silné pred desiatimi rokmi, by dnes už nebolo možné. A je to možno extrémny prípad, ale v mnohých iných oblastiach vidíme, že agenda ľudských práv naozaj je, e, má menšiu váhu ako národná suverenita, národné záujmy. To naozaj vzbudzuje veľké obavy. A čo sa týka poslancov parlamentu a agenda rozvoja, ktorá má prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a k trvalo udržateľnej humanitárnej pomoci v tejto oblasti nenapredujeme z dôvodov, že v krajinách, na to, do ktorých je mierená humanitárna pomoc, neexistujú vládne štruktúry a infraštruktúry, o ktoré by sa humanitárna pomoc mala oprieť, ale zároveň aj pre nedostatky v humanitárnej, organizovaní humanitárnej pomoci. Dohovor 51 sa týka utečencov, ktorí utekajú pred konfliktmi, ale čoraz viac ľudí vo svete utekajú nie preto, že chcú mať lepší život, typicky hospodárske utečenci, ale z iných dôvodov sú nútení utekať. Aké sú megatrendy? Obyvateľstvo sa zvyšuje, bude nás 9 miliard v roku 2050, urbanizácia 70 svetového obyvateľstva v roku 2050 bude žiť v mestách, klimatické zmeny a ich dopad. Všetky tieto faktory sa spájajú a združujú a prispievajú k nestabilite a presunom obyvateľstva. Potravín nie to, nie to vody a ľudia sa presúvajú aj kvôli týmto megatrendom. Čoraz viac sa tieto megatrendy navzájom prepájajú, ako keby sa svet zmenšoval, ako keby sme už cítili fyzické hranice rozvoja. A tieto veci len, že sa prepájajú, ale súvisia s globálnym mierom a s bezpečnosťou na celej planete. Medzinárodná komunita nemá jasnú stratégiu toho, ako sa vysporiadať s týmito záležitostiami. Sú samity pre klimatické zmeny, summit pre populáciu, summit, na ktorom sa hovorí o vode. Každý summit vygeneruje tisícky sľubov, ale nemáme celosvetový globálny prístup, ktorý by riešil veci koherentne, súdržne. A podľa mňa toto je kľúčovým dôvodom, že celé skupiny obyvateľstva odchádzajú zo svojich domovov. Dohovor 51 možno je lepší ako predchádzajúce dúfame, pretože napríklad pri dohovore o ľudských právach sa stalo, že posledná verzia bola horšia ako tá, ktorá sa vypracovala pred rokmi, ale snažím sa povedať, že komunita čeri, čelí čoraz horším problémom a horším dopadom, najmä v oblasti agendy ľudských práv ochrany ľudských práv. Nechceme rozširovať svoj mandát v tejto veci, ale chceme byť katalizátorom diskusie. Bude 60. výročie dohovoru 51 bude 60. výročie dohovoru 67 o zabraňovaní tomu, aby vznikali ľudia bez občianstva. A chceli by sme podporiť Európsky parlament, aby sa zapojil do medzinárodných rozpráv k týmto dvom oslavám. Európsky parlament by mohol hrať kľúčovú úrohu pri modelovaní odpovede medzinárodnej komunity na vnútorne premiestnených, presunutých obyvateľov vnútroštátne a týmto by som zakončil svoj prejav. Ďakujeme, pán Guterres. Je to veľmi zaujímavé, dôležité a zároveň smutné, to, čo ste povedali. Ale práve preto by sme sa mali venovať týmto trendom a týmto problémom. A teraz by som chcela odovzdať funkciu predsedničky eh, pani Hautala Máme eh, prihlásených niekoľko rečníkov. Poprosím vás, nech sa páči. Ďakujem pekne v mene nášho podvýboru pre ľudské práva. Chcel by som vás čo najsrdečnejšie uvítať v tomto parlamente. Ďakujem eh, výboru LIBE za organizáciu spoločného zasadnutia. Je tu eh, zastúpený výbor aj výbor pre rozvoj. Samozrejme, mali by sme E, zohľadniť aj fyzické obmedzenia, ktoré ste spomenuli na koniec svojho skvelého vystúpenia v našom podvýbore pre ľudské práva sa venujeme vonkajším vzťahom a stále viac sa venujeme e, tomu prepojeniu medzi internými a externými e, aspektmi ľudských práv v oblasti migračnej politiky a máme vynikajúcu spoluprácu, ktorú budeme pokračovať a som presvedčená, že budeme spoločne bojovať aj proti obchodovaniu s ľuďmi, čo je obrovským eh, trestným činom proti ľudskosti. Nie, nie rada by som predlžovala eh, naše zasadnutie eh, doplnkami k tomu, čo ste povedali. Chcela by som vyzvať prítomných poslancov, aby sa ujali slova. Najprv pani Alfana, nech sa páči. Máme nejaké obmedzenie rečníckého času? Odporúčame nehovoriť viac ako dve minúty. Grazie. Eh, Ďakujem. A ja by som rada privítala pána vysokého komisára Guterresa. Som veľmi spokojná, že je dnes medzi nami. Pre nás je to, alebo pre mňa je to niečo skutočne, čo ma uistuje v mojom presvedčení. Rada by som vám položila niekoľko otázok eh, v rámci tohto parlamentného výboru, ale aj v parlamente už od septembra minulého roka sa venujeme problému obyvateľov bez občianstva. Vieme, čo sa stalo 29. a 30. augusta v Taliansku, keď 75 imigrantov bolo napadnutých davom ľudí bez toho, že by e, títo atakujúci identifikovali ani tie obete nevedeli sme, či boli žiadatelia o azyl alebo niekto iný. A aj v Syrakúzach potom súdny dvor viedol súdne konanie a viaceré inštancie boli postihnuté za to, že tieto osoby nedostali e, podporu obranu a boli repatriované, vyhostené do Líbie a, a, mm, pred, na základe dohody podpísané medzi Talianskou a Líbiou. Upozorňujem, Líbia nikdy nepodpísala ženevský dohovor. Na základe neformálnych stretnutí sa vedie EÚ e s Líbiou e, rokovania o bilaterálnej dohode. To isté sa robí s Pakistanom a Afganistanom. Ani oni nepodpísali nikdy ženevský dohovor. No ja si kladiem otázku. sú to skutočne kritické body, kritické prvky, keď chceme uzavrieť dohody s takýmito krajinami. Čo môžeme k týmto dohodám povedať? Čo sa hovorí napríklad v Rade o Líbii? Nikdy sa o nich nehovorilo. Zdá sa, že sú to tabu otázky. Ale za posledné mesiace váš, vaša hovorkyňa v Taliansku, pani Bonini, je to žena, ktorú ja veľmi obdivujem, tak ona zareagovala a nielen na to, čo sa derie v líbyských väzeniach, hovorila o osude tých nešťastníkov, kde títo ľudia, ktorí veľmi často unikajú pred náboženským alebo civilným prenasledovaním a dostávajú sa do takýchto podmienok a veľmi často títo ľudia ani nemajú právo, nie je im umožnené, aby sa dostali do kontaktu so zástupcami OSN. Nie je to všetko skutočne vážne EÚ, ktorá na druhej strane zanovito chce uzavrieť rámcovú dohodu s Líbiou alebo inými krajinami, ktoré nepodpísali ženevský dohovor. A tieto krajiny vôbec ani nerešpektuje, nerešpektuje právo v tejto oblasti. Dokonca v týchto krajinách e, e, ľudia žijú v podmienkach otroctva, nerešpektujú základné práva tieto krajiny. Ako je možné podpísať e, rámcovú dohodu s takouto krajinou? E, vôbec nevieme o tejto krajine, vôbec mi nie si istý, či bude uchovávať tieto práva a zaručovať záruky, ktoré žiadame. Ďakujem pekne, pani Alfara. Pán Kulia vystúpi ako ďalšie. Navrhujem, aby sme si vypočuli tri otázky a potom by sme poskytli pánu vysokovi komisárovi možnosť reagovať. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som rád privítal vysokého komisára OSN pre utečencov. Bol som opozičným poslancom vtedy, keď bol pán Guterres vo vláde, ale napriek tomu je pravda, že treba povedať, že pán Guterres bol vždy e, vynikajúcim vysokým komisárom e, pre utečencov a vykonal vynikajúcu prácu a veľkú misiu vo svojej funkcii a súhlasím s tým, čo hovoril o budúcnosti, ako je o kritických komentároch. Vaša správa z 25. marca ukazuje na určité kritické body v EÚ a vy ste to zopakovali aj tu a my si uvedomujeme v parlamente e, tieto slabé miesta, pokiaľ ide o azylovú otázku a tak ďalej. Aj Európska komisia si to uvedomuje, ale sú to členské štáty, ktoré sa stavajú proti. Včera sme v našom výbore hlasovali o tom, že sme potvrdili rokovací mandát spravodajcu pána Tavaresa zo skupiny GUE a on má za úlohu v svojej správe rozpracovať distribúciu utečencov. Nie je momentálne prítomný, pretože je na misii vo Washingtone a bola to veľmi dôležitá diskusia, pretože v rade sa stretávame s veľkým odporom mnohých národných vlád. Parlament a komisia majú rovnaký prístup k tejto téme, ale rada a predstavitelia vlád, e, tam dialog skutočne nie je jednoduchý. podpora UNHCR je veľmi dôležitá nielen z toho vďaka morálnemu tlaku, e, ktorý vyvíja EÚ, vďaka tomu môžeme vykonávať naše zodpovednosti. V správe Tavare sa hovorí, že EÚ nevykonalo dostatočne e, v otázke ochrany utečencov a azilantov. Spomína sa len 40 zo strany EÚ pre UNHCR a nie vždy jasne postupujeme, keď vyjadrujeme pomoc UNHCR a nesmieme zabúdať na kompetencie a zodpovednosti, ktoré máme. Ale jedna vec. Využívam túto príležitosť. Či by ste chceli vyslať k nám nejaké jasné posolstvo, tak nech sa páči, teraz je tá možnosť. Teraz ďakujem pán, ďalším rečníkom. Je Pán Diaz Demera, ďakujem pekne. Zdieľam názor Carlosa, gratulujem vám, pán Guterres, k vášmu znovu zvoleniu a tiež k angažovanosti, s akou pracujete v e, utečeneckej otázke. V našom parlamentnom výbar, výbore máme čím ďalej tým jasnejšie, aké sú zásadné rozdiely medzi osobami, ktoré majú medzinárodnú ochranu, čo je žiadateľ o azyl a tak ďalej a tak ďalej. A je to dobre. A našťastie, hoci veľmi pomaly, postupuje aj spoločná azylová politika. Poznáte Hákský program. 10. mája by sme mali naplne hovoriť o azylovej politike. Máme aj azylový orgán na Malte a vy ste tu medzi nami. A je to dobré, že ste tu, pretože nemôžeme vytvoriť azylovú politiku EÚ bez pomoci a spolupráce UNHCR. UNHCR je v tomto kľúčové. Hovorili ste o spolupráci s Frontexom. Minulý týždeň sme boli vo Varšave a oni tiež povedali, že spolupracujú s UNHCR, ale ja by som bol rada, aby ste mi presne povedali, v čom spočíva spolupráca UNHCR s Frontexom. A druhá otázka. V minulom období sme navštívili prakticky tie um, eh, zadržiavacie centra imigrantov, tie najvýznamnejšie sme navštívili a v niektorých UNHCR bol prítomný a inde nie. A ja by som rád vedel, aká je prítomnosť a účasť a tolerancia orgánov členských štátov, aby umožnili prítomnosť UNHCR v takýchto administratívnych zadržovacích centrách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. A teraz by som chcel e, požiadať pani vysokého komisára a doplniť, že je to nový výskumný e, e, projekt ohľadom aplikácie hlavných ustanovení smernice o ezile v niektorých vybraných členských štátoch. Zdá sa, že je to veľmi e, e, zaujímavý nástroj e, na riešenie mnohých problémov, ktoré ste spomenuli. Mohli by ste reagovať na týchto troch poslancov? Ďakujem veľmi pekne, veľmi ospravedlňujem sa, že nehovorím po taliansky. Pokúsim sa odpovedať po anglicky pre ctenú poslankyňu pani Alfano. to, čo ste povedali, e, zdôrazňuje jeden kľúčový aspekt, e, čo sa týka ochrany v Európe. Je e, očividné, i keď nemáme oficiálne informácie o obsahu akýchkoľvek dohôd, o ktorých sa rokuje. Avšak veľmi otvorene sme sa vyjadrovali o týchto hľadiskách tom smere, že je absolútne nevyhnutné, aby akékoľvek dohody s tretimi krajinami plne rešpektované medzinárodné právo, najmä dohovor 51. To, čo ste e, povedali, je veľmi dôležité, pretože za súčasných okolností, najmä vo vzťahu k Líbii, nemáme žiadne záruky e, ochrany utečencov podľa dohovoru 51 A to by som chcel povedať jednoznačne, pretože samotná skutočnosť, že náš úrad je prítomný v Líbii, sa u, u, uvádza ako argument, že nie je problém e, vrácať ľudí do Líbie. Naozaj pôsobíme v Líbii, snažíme sa e, byť viditeľnejší, i keď naša prítomnosť nie je e, oficiálne uznávaná. Líbia nie je signatárom dohovoru 51 a náš prístup najmä k zadržovacím e, strediskám e, nie je pravidelný. Niekedy sa nám to darí, niekedy nie. A schopnosť e, zabraniť reformu neexistuje. Samozrejme, spolupracujeme s niektorými mimovládnymi organizáciami, aby sme zabranili konkrétnym prípadom reformu napríklad do Eritreji, ale niekedy sa tomu nedá zabraniť. Čiže nie je možné E, tvrdiť, že e, vrátenie ľudí do Líbie nie je problém, pretože tam sa zaistí ochrana. Je jasné, že situácia vo vzťahu k iným krajinám môže byť iná, ale je dôležité vysvetliť toto. Čiže akékoľvek dohody medzi Úniou a Líbiou, samozrejme, že viem, že títo rokovania sú veľmi komplikované, ale v každom prípade je dôležité zaistiť, e, zohľadniť otázky ochrany É verdade, nós pertencemos a partidos diferentes, mas... Eh, eh, Tiež by som poďakoval kolegovi Kojejovi. Ja viem, že sme z rozličných politických strán, ale vždy sme sa rešpektovali a boli sme si vždy veľmi eh, priateľskí. Rád by som vám poďakoval za vaše vystúpenie. A teraz pán Diaz Demera. Myslím si, že tie dve vystúpenia sa venujú rozhodujúcim bodom podľa môjho názoru neexistuje národné riešenie pre azylové otázky. V rámci EÚ nie je možné nájsť národné riešenia na azylové problémy. Ale členské štáty a štáty naďalej veľmi nástoja na svojej národnej zvrchovanosti. A to je to protirečenie. Na jednej strane je tu tendencia štátov, aby uchovali svoje národné azylové systémy ako dôležitý nástroj potvrdenia svojho štátu a na druhej strane je jasné, že tento typ problému nemá riešenia, nenájde, nevyriešime, ak ho neurobíme globálne na európskej úrovni pretože samozrejme ľudia sa hýbu z jedného bodu na druhý v zmysle jednotlivých systémov a možností dostať ochranu. A to veľmi uľahčuje prácu obchodníkov s ľuďmi, ktorí samozrejme veľmi dobre situáciu poznajú a jasne tieto osoby orientujú či už ide o bona fide žiadateľov o azyl, ale aj tých, ktorí zneužívajú azylovú politiku ako spôsob získať e, alebo dosiahnuť svoje ciele ekonomické. A to je podľa mňa veľmi jasné a posolstvo je tiež významné pre členské štáty a myslím, že páni poslanci jasne zasahujú do politiky štátov a majú si, musia si to uvedomiť. A to je oblasť, kde je rozhodujúce nájsť európsky konsenzus, harmonizáciu a koherentnosť v európskych praktikách. A tiež by som rád zvoraznil význam projektu znovu usídlovania v Európe. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité pre medzinárodné politiky. A pokiaľ ide o Frontex, pokiaľ ide o plánovanie, príprava, vzdelávanie, nemáme prístup k operáciám Frontexu in situ v teréne. Tam my nemáme prístup k týmto špecifickým operáciám Frontexu v teréne. A to je tiež oblasť, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá. Je rôzny prístup v rôznych častiach EÚ, k rôznym centrám, ale zaznamenali sme veľký pokrok s spolupráci s členskými štátmi a je narastajúca prítomnosť vzhľadom na naše obmedzené prostriedky a máme veľký záujem na všetkom, čo by sme mohli urobiť my si vždy myslíme, že žiadatelia pre azyl, tam zadržiavanie by mala byť výnimka a nie pravidlo, ale keď dojde k tomu zadržaniu, tak treba rešpektovať základné ľudské práva. A fakt, že je tento žiadateľ zadržaný, tak by nemal spochybňovať alebo stiažovať prístup k azylovému procesu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán vysoký komisár. Ďalší traja kolegovia, pani Latford, pani Erson, pani Keller. Takže pani Latford, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Aj ja e, tiež e, úprimne vítam e, aj prítomnosť, aj vystúpenie pána vysokého komisára. Myslím si, že máme veľké šťastie, že zastávate túto funkciu a stotožňujem sa s kolegom Coelho. Nepredstavujem e, e, národnú opozíciu, ale okrem toho si myslím, e, napriek tomu si myslím, že je to veľmi cenná práca. OSN sa teší veľkému rešpektu v parlamente a post Vysokého komisára vždy bol veľmi priateľsky naklonený voči nášmu parlamentu. a vítam e, vaše informácie, ktoré nám e, pomáhajú sa lepšie zorientovať v detailoch legislatívy. E, a samozrejme, nemusíte sa bať zasahnuť do nášho legislatívneho procesu. Veľmi mi záleží na vašej poznámke o tom, že Európa predstavuje určitý príklad, najmä legislatíva Európskej únie ste veľmi zdvorilo, ale veľmi pevne trváte na tom, že e, tento rámec e, e, ochrany žiadateľov a azyl sa zhoršuje. Samozrejme, nie každý, kto žiada o azyl, ho aj dostane, ale vzhľadom na to, že máme e, nižší počet žiadateľov o azyl v Európe ako pred desiatimi rokmi, je proste šokujúce, nakoľko e, e, nefunkčne sa stali naše systémy a že členské štáty sa nedokážu dohodnúť na spoločnom systéme a to by bolo, ako ste správne povedali, v záujme členských štátov v porovnaní s e, e, rozličnými systémami a prečo nemáme e, rovnaký počet uznávaných žiadostí, nie je jasné. Samozrejme je to určitý priestor pre mm, pášerákov, obchodníkov s ľuďmi a napokon sa ocitujeme v najhoršom možnom svete. Žiadatelia sa dostávajú do ťažkej situácie, nemajú možnosť legálne pracovať, dostávať dávky a všetko všetkým e, e, e, je kvôli tomu horšie. V každom prípade je to veľmi zlá situácia, do ktorej sme sa dostali a takisto sa tu menšie humanitárny priestor. To je šokujúce. Chcel by som odporučiť kolegom, aby sme sa snažili spomenúť si 60. výročie dohovoru a tu súhlasím s vami, že po 60 rokoch to by sa dalo novelizovať, ale bolo by veľmi nebezpečné, keby sme to znova otvorili, lebo neveríme všetkým signatárským štátom. Spomínam si, že o tom pred 10 rokmi eh, hovorilo eh, eh, kráľovstvo, to nebol dobrý nápad. Ale mali by sme sa všetci, zo všetkých politických skupín sa pokúsiť o to, aby Európska rada sa sústredila na globálny e, prístup k e, faktorom, ktoré spôsobujú takéto e, vyhaňanie ľudí. Takisto ako hovoríme o klimatických zmenách. To je tiež jeden z faktorov. Ale musíme k tomu pristupovať holisticky. A to má aj dopady pre konkrétnu politiku. Samozrejme, v tomto prípade e, nemôžeme hovoriť konkrétne o migrácii, ale aj to súvisí s rozprávou o zákonom e, pristahovalectve. E, Takže jediné, čo môžem povedať, je e, e popriať vám viac e, síl a požiadať o tom, aby ste nám e, úprimne hovorili, keď nehovoríme to, alebo nerobíme to, čo by sme mali robiť a osobne by som uvítala akékoľvek odporúčanie od vás osobne a vášho úradu napríklad ste povedali, že nemáte prístup k operáciám Frontexu v teréne veľmi litujeme, že nemáte takýto prístup e, e, v Líbie, ale ak nemáte prístup k operáciám Frontexu, to je o to horšie. Mali by sme naozaj s vami spolupracovať a som veľmi rada, že máte dialog e, s pani komisárkou Malmstromovou, ktorá je moja dobrá kolegyňa. Naozaj potrebujeme presvedčiť členské štáty, že nejde o E, nejaký prejav veľkorysosti, ale že je to naozaj v záujme účinnosti a dobrej kontroly, aby sme mali dobre spravovaný azylový systém, ktorý nám tiež v konečnom dôsledku e, bude e, aj pre nás prospešný, ak ľudia, žiadate, dokážu usadiť sa v Európskej únie a prispieť svojimi zručnostiami, tak ako to robili ďalšie generácie. Ďakujeme, pani Ledford. Dova, poznamenala som si váš výborný námet zviditeľniť 60. výročie dohovoru 51 v snemovni. Vážený pán vysoký komisár, sme nadšení týmto námetom a zviditeľníme prácu a spolu s tým aj prácu UNHCR. Ďalším rečníkom je pani Erst. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade aj ja by som chcela zavolažiť pánovi Gutierrezovi k vašmu znovu zvoleniu a prajem vám veľa úspechov vo vašej ťažkej e, sústavnej práci. Je veľmi politovane hodné, že e, kompetencie e, vášho úradu e, sú natoľko obmedzené, že nemôžete sa zúčastniť operácie Frontexu a to potom všetkom, ako Európsky parlament e, sa dohodol na tom, že Frontex e, musí mať aj e, určitý rozmer ochrany ľudských práv. A preto si myslím, že tu treba čo vylepšovať a vyvíjať tlak. To je poprvé. Po druhé, veľa sa hovorilo o tom, a som tiež toho názoru, že musíme mať spoločnú azylovú legislatívu a že e, neexistuje žiadne národné riešenie. A to musíme hovoriť všetkým členským štátom dennodenne. Ale čo ma znepokojuje, je to, že vo vzťahu k, e, e, medzi bezpečnosťou a slobodou a bezpečnosťou a ľudskými právami môže dôjsť k určitému, určite nerovnováhe v prospech bezpečnosti. Robím si starosti s tým, že hľadiska ľudských práv um, sa môžu dostať na vedľajšiu kolej a nedokážu zavážiť v porovnaní s e, zaujímavými bezpečnosti. A mali by sme sa e, veľmi silne zasadzovať e, za to, aby sme dostali do stredobodu pozornosti hľadiska ľudských práv. E, a po tretie, e, e, je to e, otázka vrátenia utečencov z Európy do tretich štátov a príslušných dohôd. To je vec, ktorou sa zapodívame. Napríklad etnické menšiny sa tak odsúvajú v Kosove. To je niečo nepredstaviteľné. A som veľmi nešťastná, že to sa týka aj takých menšín ako Romovia, a takéto vrátenie vôbec nezohľadňuje situáciu na tvári miesta. Ešte horšie, Pakistan. E, Pakistan neuznáva dohovor o utečencoch a máme s Pakistanom takúto dohodu o vrátení. To si ani neviem predstaviť, e, že to sa veľmi dotýka ľudských práv. A čo si o tom myslíte? E, e, viete si predstaviť nejaké možnosti v rámci rokovaní e, s Pakistanom, čo by mohol robiť aj náš výbor. Robím si v tejto súvislosti obrovské starosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dávam slovo pani Keller Rovej. Ďakujem. Ďakujem za vystúpenie, nápady, pripomienky, ktoré ste vzniesli. Mám tu otázky ktoré by sme mohli nazvať aj novými prichádzajúcimi výzvami. Jedna sa týka toho, že sú klimatickí utečenci. Utekajú pred klimatickými zmenami. Čo si myslíte, že môžeme s tým urobiť? Reakcie, ktoré sme vygenerovali v EÚ, myslíte si, že sú dostatočné? Ako by sme mali ochrániť týchto ľudí, ktorí musia migrovať kvôli tomu, že vyprodukujeme emisie CO2. Aká medzinárodná ochrana by mohla pre nich byť? Čo si o tom myslíte? A chcela by som sa aj spýtať, či ste preskúmali obvinenia, ktoré sa rojili okolo Frontexu minulé leto. My tu v parlamente sme sa pýtali vedúceho predstaviteľa Frontexu. On nám neodpovedal. Nemáme dostatok právomoci, aby sme skontrolovali, čo sa tam vlastne deje. Chcem sa spýtať, či vy ste sa snažili riešiť tento problém a skúmať a či máte nejaký vplyv na Frontex. Povedali ste, že sa reviduje to, čo však ešte nie je konečná fáza, ešte nás čaká veľa práce a tieto smernice, tieto revízie by mali prispieť k tomu, aby boli tie smernice čo najdokonalejšie, ak by bol svet dokonalý. Ako by ste si predstavovali tieto revízie? Ďakujem, pani Kellerová. Slovo má vysoký komisár. Ďakujem, pani Latford, za vaše pripomienky Plne s vami súhlasím vo všetkom, čo ste povedali. Zhrnul bo som, by som to do jednej výpovede. Čo sa týka pristahovaleckých politík, štáty majú právo mať svoje vlastné migračné a pristahovalecké politiky. Je tu však čudná situácia, ktorá súvisí s, globalizáciou. Peniaze plynú voľne, ale ľudia nemôžu sa stiahovať voľne, aj ak je to povolené. Aj keď existuje globálny trh, existujú mnohé prekážky, ktoré sa im kladú do cesty. Môj, môj bývalý kolega Carlos Colio, ktorý je socialista, mi pripomenul, a ja som sa to znova musel naučiť, že trhy fungujú a že dopyt a ponuka sa stretnú niekde na polceste a treba, aby existoval istý právny rámec tejto hry. Mali by sme vytvoriť isté šance, aby bola možná legálna migrácia aj pod istou reguláciou. A treba vytvoriť prostredie, v ktorom bude zabezpečená ochrana a bezpečnosť. Pôrodnosť u nás je 1,3 alebo 1,4 v krajine, odkiaľ pochádzam. Môj otec zomrel minulý rok vo veku 95 rokov. o mamu sa starala zdravotná sestra, keď zostala sama. A zo siedmých ľudí, ktorí tam boli cez víkend, boli iba dvaja Portugalci tak vidíte, že pristahovalectvo je dôležitým prvkom európskej budúcnosti. Je lepšie to robiť náležitým spôsobom, než dovoliť tým, ktorí pašujú ľudí, aby oni ovplyvňovali to, ako bude vyzerať pristahovalectvo do EÚ. Pani Ernstová, ďakujem pekne za vaše pripomienky. Včera som mal príležitosť stretnúť sa, stretnúť sa s komisárkou Malstromovou. Mali sme užitočnú debatu konkrétne o Frontexe. Mandát Frontexu sa reviduje, pretože sú tu obavy z toho, ako vyzerá ochrana. Dúfame, že budeme vidieť pozitívny vývoj v tejto veci. Čo sa týka bezpečnosti versus slobody, nie je tu protirečenie, ale je tu konvergencia. Najmä čo sa týka azylových procedúr. Ak sa azylové postupy aplikujú riadne, ak majú ľudia prístup k náležitým procedúram, to podporuje aj bezpečnosť štátu. My však čelíme inej situácii v mnohých častiach sveta a to, že legislatívne systémy nie sú priaznivo naklonené ľuďom, nie sú privetivé k užívateľom a potom je to záporné negatívne nastavené voči ľuďom, ale aj voči bezpečnosti štátu. A Napríklad ako v Somálsku sa napokon zatvoria hranice, lenže zatvoria sa iba teoreticky, pretože tisícky ľudí tak či tak prúdia do utečeneckých táborov cez túto kvázi zatvorenú hranicu. Nikto o tom nič nehovorí. Je to dobré pre bezpečnosť Kene? Keď zo Somálska prúdia utečenci nelegálne? Iste nie. Nebolo by lepšie dohodnúť sa, akým spôsobom by mohli ľudia prejsť do iného štátu e, legislatívne čistým spôsobom? Nezlepšilo by to bezpečnosť štátu viac? Azylová dimenzia teda je v poriadku. Ak ste terorista, tak určite nežiadate o azyl, jednoducho sa e, nejakým spôsobom dostanete do druhého štátu, pretože azylový postup je dosť komplikovaný, to asi všetci viete. A dokonca aj keď je to pozitívny postup, ne, napriek tomu je stále spletitý a komplikovaný. Naše stanovisko k repatriácii, k vracania ľudí do krajiny, odkiaľ prišli, je s tým, súvisí s tým, že okrem jasných prípadov máme aj isté sivé zóny, Máme vlastné usmernenia, ktoré sa týkajú konkrétnych krajín, odkiaľ ľudia prichádzajú, situácia je všade iná. Rómsky problém však presahuje dimenziu azylu. Rómsky problém je otázka ľudských práv v kontexte Európy. Viete si predstaviť, bol som pred troma týždňami v Kanade a najväčší počet uchádzačov o azyl v Kanade dnes sú Rómovia z európskych krajín a nebudem ich menovať. Žiadatelia o azyl v Kanade, samozrejme mnohí títo Rómovia tiež e, spolupracovali s paš, pašovateľmi, pašerákmi ľudí, ale je to pre Európu hamba. Predsa len sú to občania EÚ a žiadajú azyl v Kanade. Kanada nedávno zaviedla víza, pretože nezvládala tento obrovský nápor. Ja si však myslím, že Európske inštitúcie by sa mali lepšie postarať o riešenie tohto problému a vôbec si uvedomiť, že to naozaj je problém a riešiť ho efektívne. Poďakoval by som pani Kellerovej za poznámky ku klimatickým zmenám. Myslím si, že klimatické zmeny treba vnímať ako kľúčový akcelerátor alebo zrýchľovač toho, čo už sa deje v iných veciach. Vždy tu boli prírodné katastrofy, vždy tu boli záplavy, zemetrasenia, ktoré nesúvisia s klimatickými zmenami ani výbuchy sopiek, ale ja hovorím o záplavách, hurikánoch a tieto veci sa vždy diali. Problém je, že sú čoraz intenzívnejšie, častejšie a devastujúcejšie a takisto maj, vyspôsobujú väčšie škody. To isté platí o suchu vo východnej Afrike. Vedeli sme, že Sahara je dosť suchá, ale teraz sa tieto suché oblasti rozširujú. Klimatické zmeny spolu s nedostatkom vody a potravín sú faktormi, ktoré prinúcujú čoraz viac ľudí pohnúť sa zo svojich bydlisk, domoviny, pretože hľadajú prostredie, ktoré nie je také nepriaznivé. A to zároveň rozputáva konflikty napríklad s poľnohospodármi, s komunitou E, ktoré sa živí poľnohospodársky a s kmeňmi, ktoré putujú. Verím, že tieto veci treba vnímať integrovaným spôsobom a nájsť integrované riešenia reagovania na tieto otázky. Nestačí povedať, že existujú klimatickí utečenci a to je všetko. Myslím si, že musíme mať globálny prístup. Pre mňa je jasné, že v niektorých situáciách potrebujeme set set alebo súbor nástrojov pre ochranu ľudských práv, isté inštrumentárium, ktoré by malo mať e, ešte širšiu povahu, mali by byť ešte viaceré, aby sa dalo s nimi pracovať v súčinnosti s medzinárodnými organizáciami a prostredníctvom nich. Občianska spoločnosť e, tiež musí zabezpečiť, aby sa obetiam týchto nových javov dostávalo dostatočnej pozornosti. Ešte stále sme nezaviedli nič do praxe, ani sme len nevymysleli stratégiu, ako sa vysporiadať s týmito novými javmi. Veľmi radi by sme však vedeli, aby sa veci pohli dopredu. Verím, že situácia, ktorá sa týka Grécka, je tiež súvisiaca s tým, o čom hovoríme. Pred dvoma mesiacmi som tam osobne bol a musím povedať, že grécka vláda sa naozaj zaviazala prijať efektívny systém azylu. Problém však je, že najväč- či kus problému v mozaike problémov, ktoré som opísal, je, že Grécko je pod obrovským tlakom Európskej únie a do Grécka sa e, pohybuje, sťahuje veľa ľudí, sú tu aj žiadatelia o azyl, ale neexistuje fungujúci azylový systém. Lenže grécka vláda sa zaviazala, že bude pracovať týmto smerom. Ešte však má pred sebou dlhú prácu a ja by som apeloval na Európsku úniu, aby podporil Grécko v nevyhnutných transformačných úsiliach vrátanie roli Frontexu. Myslím si, že to má dočinenia s tábormi, do ktorých ľudia prichádzajú. V súčasnosti sa s nimi najmä stretáva polícia a nové zákony dúfame, dúfajme, že zavedú aj iných odborníkov do tohoto systému, ktorí sa budú stretávať s tými, čo prichádzajú. Opakujem, že záväzok greckej vlády, odhodlanie greckej vlády riešiť tento problém naozaj tu je, hoci to je zložitý problém, ale si myslím, že európska solidarita s Gréckom by mala byť preukázaná, lebo je to dôležitý problém, ktorý, ktorému čelia všetky azylové systémy v Európe a najmä tie vstupné brány, cez ktoré do Európy prúdia utečenci, musia byť náležite ošetrené. Nemáme priamy prístup k prevádzkovým záležitostiam jednotlivých azylových systémov, ale môžeme podporovať tieto azylové systémy. aby sme zabránili tomu najhoršiemu. A ešte k smerniciam. Naše stanovisko je veľmi jasné. E, my úzko sledujeme všetky novely a pozmenujúce návrhy, ktoré sa navrhli. Nebudem tu hovoriť o podrobnostiach, ktoré nie sú relevantné, ale najdôležitejšie je napredovať. Apelujem, napredujme zmysluplne, konajme prácu Európskeho parlamentu, spolupracujeme s členskými štátmi únie, aby sa veci pohli dopredu. Niekedy ma e, fascinuje, že štáty majú také rozmanité azylové systémy a snažia sa v rámci nich, sa bránia harmonizácie. Pretože harmonizácia dáva do popredia tie štáty, ktoré majú už teraz dobrý azylový systém a teraz sa dostávajú ešte pod väčší tlak. Samozrejme, že ľudia sa stiahujú do takých krajín, kde azylový systém je priaznivejší, tolerantnejší, mekší a najmä v záujme krajín, ktoré už majú vybudovaný dobrý azylový systém, je, aby sa harmonizácia rozšírila po celej EÚ. Nechápem, prečo nevidia tento aspekt veci, že keby bol azylový systém nastavený dobre v celej Európe, že by nemali toľko problémov. Ďakujem pekne. Takže ešte máme ďalších rečníkov. Každý má po dve minúty, aby, sme, mm, aby nám zostal e, nejaký čas pre nášho veľmi výrečného a dobre podkutého vysokého komisára pani Stanok, pán z Argentíny, pani Estrela. Yes, Áno, ďakujem, pani predsednička. Tu som, tu. Pán Guterres, dve otázky. Pokúsim sa ich sformulovať stručne. Už ste povedali, že dohovor 51 má iba malú pravdepodobnosť, že sa bude uplatňovať, ale E, napriek tomu aj tak e, má e, veľmi úzkú možnosť uplatnenia. Napríklad u nás v Lotyšsku máme 16 oficiálnych utečencov a máme zoznam štátov, z ktorých žiadatelia o azyl nemôžu byť akceptovaní. Zahrňa to všetky republiky bývalého Sovietskeho zväzu a napriek tomu, že niektoré z nich prebiehajú krvavé konflikty, e, Lotyšsko nepríjma utečencov z týchto krajín. Ďalej, e, dohovor 61 o znižení e, počtu občanov bez štátnej príslušnosti pre Lotyšsko. Zdá sa, že to je jediný nástroj, ktorý umožňuje vyriešili situáciu. Máme stále 17 e, e, občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť a všetky snahy riešiť túto situáciu na úrovni Európskej únie e, sú neúspešné, pretože všetci hovoria, že ide o domáci problém, ale naša krajina predsa len podpísala dohovor 61, avšak orgány justície prípadne e, e, e, váš úrad zdá sa, že nekonajú. Možno, že tesne pred výročím by bolo možné trochu spomenúť aj na tento problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Žanaku. Ak dovolíte, povedali mi, že pani Anželili musí sa ponáhľať na lietadlo. Dovolíte, aby som jej udelila slovo, pani Anželili. Grazie, ehm, ringrazio i colleghi. Ďakujem pekne. Som vďačný vám, e, kolegovia, a v prvom rade som veľmi povďačná pánovi Vysokovi komisárovi za to, že ste sem prišli a že odpovedáte na naše otázky. Ďakujeme za to, čo ste povedali aj e, úvodom. Myslím si, že všetci môžeme s ním e, súhlasiť, keď zdôrazňuje potrebu, aby sme e, sa všetci spoločne ujali svoje zodpovednosti. Podľa mňa veľmi správne ste poukázali na potrebu globálneho prístupu. To naozaj potrebujeme. Potrebujeme aj európsku stratégiu 27 členských štátov by mali mať spoločný zosoladený systém. Pretože veľmi správne ste povedali, že neexistuje národné riešenie, existuje len jedno spoločné európske riešenie. A tiež ste povedali niečo, čo je veľmi odôvodnené, a síce, že členské štáty e, používajú princíp zvrchovanosti, aby potom neprebrali vlastnú zodpovednosť a ja si myslím, že možno, že, že mnohé si e, členské štáty môžu dovoliť ako je to možné, že si nepreberú na seba zodpovednosť, ale sú aj iné členské štáty, napríklad môj alebo e, hraničné štáty a tie túto zodpovednosť jednoducho prebrať musia. Takže otázka, ktorú ja vám kladiem, je takáto. Napríklad moja krajina je veľmi často kritizovaná kvôli bilaterálnym dohodám, ktoré podpisuje napríklad aj s Líbiou. No jasné, len ľahko môžeme kritizovať, ale potom máme problémy, ktoré im musíme čeliť. A vy ste sám povedali, aj v Líbii sme samozrejme mali problémy, problémy s Frontexom. Nepodarilo sa nám niečo kontrolovať. A moja otázka, áno, sa dostávam k nej. Potrebujeme údaje, potrebujeme štatistiky, potrebujeme návrhy, žaloby, konkrétne prípady, pretože inak len kritizujeme, ale my potrebujeme jednoducho riešenia. Ďakujem pekne, pani Estrela, ako ďalšia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj ja sa pridávam k predrečníkom. Predovšetkým by som pána vysokého komisára pozdravila, privítala medzi nami a tiež mu poďakovala za také kompletné a vynikajúce informácie. Tiež by som pogratulovala k jeho znovu zvoleniu. Ja si myslím, že Zdieľam všeobecný pocit Portugalcov, keď hovorím, že je to aj veľká čest pre nás, keď vidíme, ako kompetentne a vynikajúco vykonávate svoju prácu a vy vám želáme čo najlepšie aj v, no- v novom mandáte. A teraz by som sa rada vyjadrila k otázke hm, nových klimatických utečencov. Túto tému ste spomenuli už aj inokedy. Odborníci už upozornili na tento sociálny problém, na klimatické zmeny a na katastrofálne prírodné, teda, e, prírodné katastrofy a na kodanskej konferencii sme videli, že výsledok nebol dobrý, skôr e, neúspešný, napriek tomu, že sme tam mali e, veľké očakávania. Teraz sa chystá konferencia v Mexiku a nesmieme zabúdať, že nestačí len záväzok znižovania emisí CO2, ale potrebujeme aj záväzok tretich krajín. A ja by som sa vás teda rada spýtala, aká je vaša rada alebo odporúčanie, aby sme aj my mohli vyvíjať tlak na európske inštitúcie, aby sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v tomto boji e, boj, ktorý má veľa dopadov na viacerých úrovniach a navyše tiež potrebuje globálne riešenie, ako ste spomenuli pani z Argentíny. Ďakujem, pani predsedajúca. V blízkosti našich eh, hraníc existuje nová skupina vnútorných utečencov. Eh, potom, ako Izrael zmenil eh, úpravu pobytu na západnom brehu Jordána. Teraz vojaci e, majú to jednoduchšie, keď deportujú ľudí zo západného brehu e, a do pásma Gazy, z čoho vznikajú vnútroštátne utečenci alebo iné e, utečenci v Európe, najmä v Európe. Pýtam sa, pýtala som pani komisárky Eštonovej na to, ako na to reaguje Európa a ako by sme vedeli pomôcť zabraniť uplatneniu týchto e, pravidel. Viem, že vy, pán vysoký komisár, e, teda chcel by som sa opýtať, pán vysoký komisár, čo by ste nám vy odporúčili, aby sme e, predchádzali vzniku novej skupine utečencov v blízkej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Sargentini, pani Flot. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán vysoký komisár, že ste medzi nami. Ehm, my máme vždy tendenciu skôr kritizovať všetky príkažky, ktoré uvalujú členské štáty vo vašej e, úlohe, ale môžete nám to vždy povedať a my to samozrejme na tie vlády postúpime. Ja vo vašej brožúrke som skonštatovala, že prvá krajina, ktorá vysiela utečencov a je Afganistan a prvým príjemcom je Pakistan a včera sme vo výbore diskutovali o readmisnej dohode medzi EÚ a Pakistanom a o tlaku, ktorý aj v mene EP vyvíjame na uzavretie tejto dohody a ja by som rada vedela, že čo vy nie je, čo hovoríte o readmisných dohodách, ale čo UNHCR, akým spôsobom UNHCR pracuje v Pakistane a čo si myslíte o možnosti alebo nemožnosti e, ehm, vysídlovať Afgáncov do Pakistanu, pretože predovšetkým pre nich sa táto dohoda podpísala. Čo si o tom myslíte? A po druhé, váš, na vašom zozname sú tam napríklad Turecko. Turecko je jedným z desiatich prvých krajín, ktoré sú eh, odkiaľ pochádzajú utečenci a väčšina z nich alebo veľká časť z nich chodí aj do Francúzska. A v, v tom zozname tretich krajín, ktoré sú bezpečné, a teda potom sa tam spomína aj Ghanu a je to teda isté, ako zoznam má tento koncept alebo pojem tretej krajiny, ktorá je bezpečná, či je prekažkou pre azylový proces a akým spôsobom sa postupuje v azylovom procese v prípade žiadateľa podľa krajiny pôvodu. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, teraz pani Diom. Ďakujem, pani predsedajúca, za vašu prítomnosť aj za vaše aktivity Spomenuli ste o presídlencoch a o postupe EÚ, ale samozrejme upozorňujem, že EÚ je len malou časťou pre príjem žiadateľov o azyl a utečencov. Hoci mnohé členské štáty nadalej trvajú na tom, že sú zaplavené žiadateľmi a imigrantmi. A tu je tiež aj otázka terminológie, keď sa tam diskutuje o legálnej a nelegálnej imigrácii. A myslím, že by sme to ale mali situovať v medzinárodnom kontexte. Kolegovia hovorili o všeobecných témach, tým sa nebudem venovať, ale dve konkrétne témy. Naznačili ste, že dochádza k rozdielom medzi národnými politikami a národnými praktikami pri príjme azylantov a je aj ten rozdiel medzi tými praktikami a vytváraním európskeho azylového systému. A nestačí len stále buchať do stola a hovoriť, že potrebujeme spoločnú azylovú politiku, ale treba skutočne aj vôľu a ešte nie sme v tej situácii. Nedávno ste urobili štúdiu o horizontálnych otázkach, ktoré sú spracované v jednotlivých smerniciach, o ktorých sa diskutuje v EP, hlavne pokiaľ ide o personalizovaný prístup, právna pomoc a tak ďalej. Možno to bude ťažké na to odpovedať, ale rada by som poznala váš názor, o ťažkostiach v tomto postupe a ako sa realizujú tieto konkrétne príklady a rýchlo. E, ďalšia otázka nákladov. Niektoré členské štáty nástoja na tejto téme v súčasnosti, ale azylové záležitosti to je akýsi koláč v úvodzovkách čím je viacej utečencov, tak, ich, tak sa im menej venuje, alebo majú horšie podmienky, alebo naopak. A na záver bola prerušená rečnička. Ide aj o určité odôvodnenie alebo pauzu v azylovom systéme. Tiež by som poznala váš názor, pokiaľ ide o finančné náklady, pokiaľ ide o starostlivosť alebo nestarostlivosť o azylantov. Ďakujem pani Guillaume. Teraz má slovo pani Krosetta. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste tu dnes medzi nami. A je dôležité, že vediete diskusiu s Európskym parlamentom. Ja by som rád sa s vami podelil o úvahy, podobne ako to urobila pani Alfano, a k tomu, čo sa deje v Európe v azylovej politike, ale nie len v Európe. Poprvé, zdá sa mi, že za posledné roky otázky súvisiace s azylovým právom ako keby zaznamenali návrat späť alebo regresiu či už hovoríme o imigračnej politike alebo o kontakte s inými kultúrami. Európa je dosť eurocentrická a zdá sa, ako keby bola uzavretá do seba, ale keď sa pozrieme všeobecnejšie na údaje, nezdá sa mi, že by to iné kontinenty robili lepšie. Napríklad váš prospekt, keď si prečítame, tam sa hovorí, že USA v Severnej Amerike je tam 457 tisíc utečencov. Ak teda si uvedomíme, aký je ekonomický potenciál Severnej Ameriky v porovnaní s príjmom týchto utečencov z iných krajín, ktoré majú ťažkosti, a keď hovoríme v Európe o 1,5 milióne utečencov, a o tých číslach, ktoré ste vy spomínali, teda 6,3 v Afrike a 2,5 v Ázii, tak si vlastne uvedomíme, že v západných krajinách síce existuje nejaká azylová politika, ale na nič neslúži. Teda veľa sa o azylovej politike o azyle hovorí, ale v konečnom dôsledku sa azylová politika dôsledne nerealizuje. A dokonca môžeme povedať, že v poslednej dobe hovoríme aj o vojnových utečencoch, pretože keď si niekto zalistuje e, v rôznych e, informáciách, dokumentoch, alebo keď prezrie nejakú loď, ktorá pripláva do našich vôd a kontroluje destináciu týchto ľudí. Ja si myslím, že by sme mali urobiť niečo viacej v týchto ťažkých situáciách. Pani Papadopolo a má slovo. Vážený pán Guterres, rada by som vás privítala. Naozaj na mňa zapôsobilo, ako ste nastolili problémy a navrhli riešenia. Som z Cypru u nás je veľa žiadateľov o azyl. Máme pristahovalcov, aj legálnych, aj nelegálnych pristahovalcov, ktorí sa snažia prísť do Európskej únie. Sedím tu, pán Guterres, tu. Ako som povedala, som z Cypru a sme južnou hranicou Európskej únie a preto z juhu k nám prúdia nelegálni pristahovalci, ktorí sa snažia prísť do Európy Konflikty na Blízkom východe znamenajú, že títo utečenci hľadajú azyl u nás. Od roku 1974 sme zažívali tragédiu od invázie Turecka, ktoré zabralo časť mojej domoviny. Je tu otázka nelegálnej migrácie pristahovalectva, žiadateľov o azyl, ale sú tu aj nelegálni osadníci, ktorí prekračujú našu zelenú hranicu, zelenú čiaru a usadzujú sa na cudzom území. Hovoríte, že Európska únia musí mať integrovanú stratégiu a ukázať solidaritu spoločenstva s ostatnými. Rada by som si vypočula od vás, keď hovoríte o solidarite. Čo presne urobí Európska únia pre Cyprus? Ja som občianka Európy, rovnako ako ostatní a ľudské práva v mojej krajine nie sú rešpektované a ja sa nemôžem presťahovať, ja nemôžem ísť ani domov. Čo môžem očakávať ja ako cyperčanka od vás? A čo sa týka solidarity? Ďalšou, kol, ďalším kolegom bude pán Papa Nikolo. Tu som, hovorí rečník. Blahoželám vám k zvom, znovu zvoleniu, pán vysoký komisár. Oceňujem zaujímavú rozpravu, ktorá sa tu rozvinula. Niektorí z nás by radi pokračovali pravidelne s takýmito rozprávami s vami. Vážený pán vysoký komisár, viem, že s mnohými zástupcami UNHCR sme e, mali tú možnosť hovoriť i predtým, ale osobne si dovolím poznamenať, niečo o mojej návšteve v Sýrii, kde som bol pred mesiacom. Niekoľko ďalších kolegov z parlamentu, pán Tavals, pán Aguilar, napríklad boli so mnou a mali sme stretnutia k otázkam týkajúcich sa utečencov v Sýrii. Sýria prijala mnoho Iračanov, ktorí utekli z Iraku a považuje ich za hostí. Iste si uvedomujete, Aký delikátny problém je to Iračania v Írii. Boli sme na severe Iri, Sýrie, kde je tábor pre utečencov. A bola to naozaj dosť, bol to hlboký zážitok. A keď som sa vrátil, myslím, že ma celá tá situácia a zážitok zmenil. Uvedomil som si, aká dôležitá organizácia je UNHCR, aká dôležitá je práca, ktorú robíte a želal by som si zostať s vami v pravidelnom kontakte. Teraz niekoľko pripomienok. Ďakujem za vaše vyjadrenie sa ku Grécku. Pre Grékov to nie je veľmi príjemné, keď počúvajú, že pokrivkávame v azylových organizáciách, nemáme ani k dispozícii veľké finančné prostriedky a to nás obmedzuje v tom, čo by sme mohli urobiť. A dohovory, ktoré boli nedávno prijaté, ešte veci zhoršili. Nemali by sme ich prepracovať? Predsednička prerušuje rečníka. Slovo má ďalší rečník. Pokračuje predchádzajúci rečník. Rád by som vedel, či by sme mali prepracovať niektoré normy, niektoré štandardy. A druhá vec, ktorú by som chcel vedieť, je, že či európska solidarita s utečencami zahrňa aj programy e, presídlenia utečencov z tretich krajín do Európy, alebo či budeme mať aj presídľovacie problémy v rámci Európy pre utečencov. Predsednička prerušuje rečníka druhý raz. Musíme dať možnosť vysokému komisárovi, aby odpovedal, pokračuje predsednička. Okamžite končím, hovorí rečník. A posledná vec, hovorí stále predchádzajúci rečník, ľudia, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť tu v Európe, môžu využiť azylový postup a je to lepšie než nelegálne nepristahovalectvo alebo vysťahovalectvo. Dúfajme, že sa tá situácia zlepší. Hovorí pani predsednička. Vypočuli sme e, si veľmi veľa konkrétnych otázok a dúfam, že pán vysoký komisár dokáže stručne zodpovedať všetky tieto otázky. Naozaj je to test pre nás všetkých. Máme iba 2-3 minúty, e, ktoré nám e, zostávajú. Pokúsim sa telegraficky. Pani Sadenoka, dúfam, e, že Zdanoka, dúfam, že som nie príliš skomolil vaše priezvisko. Príklad, ktorý ste uviedli, je dôkazom toho, že potrebujeme harmonizovaný systém. Ak vo vašej krajine žiadatelia o úzil z bývalého Sovjetského zväzu nie sú uznávaní, E, e, e, za utečencov a máme napríklad veľa obyvateľov Ruska, najmä z Čečenska v Európe. Potrebujeme naozaj harmonizáciu, lebo ak to nedostanú vás, pôjdu inde. Občania bez občianstva, jednotlivci bez občianstva. Treba uznať, že práva osôb bez občianstva najmä v, kraj, v pobalských štátoch, sú ošetrené príslušným dohovorom. Naozaj je to reziduálny problém a dúfam, že sa čoskoro vyrieši. Ale keď sa dívame na práva týchto osôb bez občanstva, tu je v plnom, plný súlad s e, príslušným dohovorom. Pani Angelini už e, nie je tu prítomná. Nemám tu nejaké konkrétne poznámky. Samozrejme, jej výzva sa týkala eh, zabezpečenia lepšej koordinácie v Európe a s tým môžem iba súhlasiť. Vážne pán kolega Štrela, eh, to je eh, môj bývalý kolega z portugalského parlamentu. Pokiaľ ide o to, čo ste spomenuli Rozhodujúca je medzinárodná spolupráca, aby sme zabránili nutelnému pohybu, aby nedošlo k masívnemu pohybu a e, z dôvodu klimatických zmien. To, čo sa zatiaľ ešte robí, je nedostatočné, pretože klimatické zmeny už spôsobujú utečencov napríklad v Afrike a tak ďalej. Ak sa neadaptujeme dostatočne, tak budeme musieť čeliť masívnym tokom utečencov, presídlencov, pretože budú zóny, ktoré jednoducho nebudú dávať dostatočné životné podmienky. Pani Sargentini, pokiaľ ide o deportácie, mám na mysli e, vnútorne presídlených ľudí z, e, e, z Izraela do Gazy, E, tam nemáme pôsobnosť, tam e, pôsobí sesterská agentúra UNDRA. Myslím si, že problémy, ktoré tam vznikajú, majú inú povahu. Spomínam si, že keď sme mali konflikt e, v pásme Gáza, som vo svojom vyhlásení som povedal, že to je jediná vojna vo svete, kde ľudia nemajú možnosť ani utiec, stať sa utečencami Takže takéto problémy, o ktorých ste eh, povedali, eh, idú nad rámec eh, utečeneckého rozmeru. Týka sa to samotnej podstaty ľudských práv. Nemáme tam priamy mandát, aby sme pôsobili, ale chápeme, že je to veľmi dôležitá otázka, keď hovoríme o tejto dúhe kríz e, nazdávam sa, že riešenie e, e, palestinského problému má kľúčový význam, aby sa vyriešili ostatné krízy. Nehovorím, že tým sa vyriešia ostatné, ale bez toho, aby sa vyriešila táto kríza, veľmi ťažko sa bude hľadať riešenie ostatných kríz. Padám pani Flotr. A, e... Pakistán má 1,7 milióna utečencov z Afganistanu. A aby som bol úprimný a možno aj trochu ironický, tak sa mi zdá ironické, že krajina, ktorá príjma niekoľko tisícok utečencov, tak je taká posadnutá vzhľadom na to, že je krajina, ktorá vlastne príjma 1,7 miliónov. To je len taká ironická odpoveď na takúto komplexnú otázku. A pokiaľ ide o tie isté tretie otázky, e, krajiny, tak to je kľúčová vec pretože existujú isté bezpečné tretie krajiny, ktoré ale nie sú. A aj keď by mohli byť demokratické, tak sú tam aspekty prenasledovania. Napríklad Mali, je to demokracie, ja túto krajinu rešpektujem, ale napríklad um, mutilácia ženských genitálií, zmrzačovanie ženských genitálií, to tam ešte stále existuje, tak podľa mňa je tam opodstatnenie, že tam môže byť riziko prenasledovania žien, ktoré sú obeťami mrzačenia ženských orgánov. Takže koncept bezpečných tretich krajín je veľmi komplikovaný a my k nemu pristupujeme vždy veľmi rezervovane. A nebudem môcť odpovedať pani Guillaume, my, vy ste samozrejme odborníčka, veľmi rešpektujeme vašu prácu ako spravodajkyne k tej smernici, e, ak som správne informovaný, ale vaše otázky sú otázky, ktoré majú implicitnú odpoveď a ja súhlasím s implicitnou odpoveďou na vaše otázky. To je asi najlepší spôsob, ako rýchlo na vaše otázky odpoviem, pretože si naozaj myslím, že ste správne upozornili na ten problém a ten finančný aspekt e, je to veľmi ťažko zmerať, hlavne zvonka a ten vnútorný, samozrejme, smernica o príjmaní utečencov, aj to má určité náklady, ale nie je to príliš veľká suma v porovnaní s ľudskými právami, no, ktoré sú v hre. Pokiaľ ide o pána poslanca Kroseta, Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že to, čo robia krajiny e, v oblasti azylu v rozvojovom e, svete, to je niečo e, vynikajúce. Dokonca krajiny, ktoré nepodpísali dohovor 51, napríklad Pakistan, poskytol občanské preukazy viac ako 5 miliónom utečencom z Afganistanu, takisto Irán, utečenci ze Syrii, utečenci zo Syrii a Jordánska sa vracajú do Iraku, dívajú sa, že ako, sa to, ako to tam vyzerá. E, čiže prídu, odídu a vlády to nejakým spôsobom tolerujú. Alebo Tanzánie poskytla občanstvo 60 tisícom e, priamým potomkom uh, e, utečencov z Burundi z roku 72. Naozaj niekedy majú veľmi veľkorysý prístup. Samozrejme, problém uh, spočíva v tom, že chýbajú im zdroje. Ale myslím si, že mali by sme si brať z nich e, určitý príklad. Akú solidaritu, na solidaritu sa pýta pani Papadopoulou. Samozrejme, je tu aj politický rozmer tohto konfliktu, o tom nebudem hovoriť. Ale to, čo ste spomenuli, súvisí s tým, čo povedal pán Papa Nikolán Myslím si, že krajiny e, e, na juhu e, spomenuli otázku presídlovania relokácie. My sme poskytli svoje pozitívne pripomienky v prípade harmonizácie. Bolo by to dobré, ale je to komplexná, komplexné pojem. Nemáme jednoduché riešenia, ale naozaj treba sa snažiť o harmonizáciu a E, pozitívnejšie pristupovať k spoločnému e, znášaniu e, tohto bremena Dublin 2. Požiadali sme, aby Dublin 2 sa neuplatňovalo voči Grécku za súčasných okolností a súhlasíme s týmto návrhom zo strany komisie v tomto smere. A posledná otázka trošku som stratil prehľad. A čo ste to posled, povedali ako posledné? Ne, neviem si to prečítať po sebe. Relokácia Dublin 2, čo to bolo úplne naposled? Pripomente, prosím vás, čo ste povedali ako posledné. Ospravedlňujem sa. Ale neviem si prečítať po sebe. Týkala, to je veľmi jednoduchá otázka Chceli by ste, alebo akým spôsobom riešiť e, e, nezákonné pristahovalectvo, keď e, pošleme všetkým potenciálnym utečencom, že pre nich bude jednoduchšie prísť do Európy legálnou cestou, že nemusia používať nelegálne cesty. Jedna vec, ktorá má naozaj kľúčový význam, je nasledovná veľmi nám záleží na tom, aby sme poskytli